We will now start the hearing by the Development uh, Committee on the... Začneme rokovaním výboru pre rozvoj hearingom o účinkoch finančnej krízy na rozvojové krajiny a na budúcu spoluprácu. Er spesielt for meg å kunne invitere Guttorm Schjelderup hit så jeg ønsker deg hjertelig velkommen. I'm also very happy to, uh, <clears throat> to, to introduce Amin, Aminata. Takže ja by som takisto som rada, že môžem predloži, predstaviť pani, o, pani Traore, pred, pretože je političkou z Malí od roku 1997 do 2000 bola ministerkou kultúry a cestovného ruchu a bola zodpovednou za, to, za program Spojených národov a koordinátorkou Fórum pour l'autre Mali a takisto pridruženou koordinátorkou Medzinárodnej siete pre kultúrnu rozmanitosť. Takisto našim druhým hosťom je pán Mark Planc i Medzinárodného fondu, je e, zámestník riaditeľa Funds Africa oddelenia a predtým bol zodpovedný za politiky MMF ehm, pre krajiny s nízkym príjmom. A ako som povedala na začiatku, som osobne veľmi rada, že môžeme privítať práve profesora Gutorma Schildrupa z Norovskej komisie, z Norovskej š, ehm, ekonomickej školy. Profesor Šedr bol e, šéfom norskej e, vládnej komisie k nelegálnym tokom peňazí, ktorá je pripravená tohto roku a v rámci svojej prezentácie sa bude sústrediť na nelegálne toky financií z rozvojových krajín. Takisto vítame pána Raymonda Bakera, ktorý je riaditeľom e, globálnej finančnej integrity. Ehm, takisto je pracuje na, v Brookings Institution a Ron Baker je autorom knihy um, Achillova peta kapitalizmu, špinavé peniaze a ako obnoviť systém voľného trhu. Takisto sa mnohé roky venuje otázkam korupcie, prania špinavých peňazí, um, osobitne vo vzťahu k rozvojovým krajinám, krajinám, ktoré sú v ekonomickom prechode alebo v rozvoji a aký to má dopad aj potom na západné krajiny. A preto ho vítame dnes popoludní a napokon um, radi vítame pána Pedro de Vasconcelos, ktorý je koordinátorom z Medzinárodného fondu pre e, poľnohospodársky rozvoj a bude hovoriť o dôležitosti peňazí pre rozvojové krajiny. V podstate pochádza pôvodne z 20 kde mal aj príspevok a my sme radi, že ho tu dnes popoludne znamenáme. Takže teraz by som dala slovy, slovo tým, že dám pánovi um, slovo na vedenie k Ďakujem, pani predsednička. Ja už som povedal, že som veľmi rád, že ste predsednička a tou predsedničkou ste vy stále, takže ja som tu len minút. Ďakujem všetkých, ktorí prijali naše pozvanie, pán Plank, pani Traure. Ďakujem vám za to, že ste prijali pozvanie na dnešnú schôdzu, kde budeme hovoriť o dôsledkách ekonomickej a finančnej krízy na rozvojové krajiny. A ja dám i hneď slovo pánovi Plantovi, nech sa páči. Much, Ďakujem pekne, pán predseda, pani predsednička. Ďakujem pekne za možnosť prihovárať sa tomuto výboru za MMF a aby som nám mohol diskutovať o dopade globálnej krízy na krajiny s nízkym príjmom. MMF sa výrazne obáva toho, že svetová, najhoršia svetová kríza od druhej svetovej vojny e, ohrozuje mnohých, milióny ľudí, aby sa dostali zase za hranicu choroby, e, viac ako 10 až 50 miliónov ľudí sa bude môcť zostať za hranicu chudoby, ak sa veľmi, veľmi rýchlo nebude konať. To nie je akceptovateľné. MMF je jeden z najdôležitejších hlasov vo svete, ktorí zvarujú pred takouto krízou vo rozvojovom svete. My sme e, už eh, zabezpečili poradenstvo týmto krajinám, akým spôsobom ekonomické politiky mali sa snažiť riešiť e, dopad krízy, voláme po zvýšenom ležených zdrojoch pre zraniteľné skupiny, aby sa zabezpečili dostatok prostriedkov v prioritných e, sektoroch, ako je zdravotníctvo a vzdelávanie. A my sme takisto sa snažíme, aby to všetko bolo lacnejšie a flexibilnejšie. E, naš, dnes sa budeme sústrediť na subsahárskú Afriku, odkiaľ mám veľké skúsenosti, ale z toho, čo poviem, to platí pre všetky krajiny, e, v tom, chudobné krajiny v tomto svete. Napríklad by som chcel povedať niečo o ekonomických e, neistote, ktorá je v Afrike nedávno. Od roku 2002 do 2007 rast Afriky bol asi o 6,7%, čo bolo najvyšší rast za posledných 30 rokov a inflácia spadla na najnižšiu úroveň týchto takmer všetkých krajinách, ale potom boli, nastúpili dve veľké ekonomické šoky do Afriky. Prvá vec bola koncom roku 2007 zvýšené ceny potravín a e, e, ropy Takže e, takisto dostávali teda domácnosti veľké účty. Ďalej takisto v roku 2008 a 2009 zase sa zvyšovali ceny a africké krajiny e, majú e, nízky rast, nízky, sú nízke investície, znižujú sa trhy, takisto aj nižší závisok je k zahraničnej pomoci my, keď zvýšime e, aspoň o jedno, našim cieľom je aspoň o 1% zvýšiť príspevok do Afriky a poprvýkrát za 10 rokov vidíme, že sa znižuje priemerný príjem na osobu krajiny, ktoré majú roz, viac rozvoje, je viac rozvinutejší roz, systém finančného trhu, ako napríklad aj Juhoafrická republika, tak e, bol, ostatní mali s nimi spolupracovať a takisto by mali e, sústrediť na nerastné bohatstvo. Takisto krajiny, z, a, ktoré sú na tom trochu lepšie, tie sú menej ovplyvnené s e, krízou a aj tie, ktorí mali polnospodárstvo rozvinuté, tiež sú na tom trochu lepšie, ale naďalej stále e, sa zvyšuje chudoba a zraditeľnosť Afriky ako celku je, stále zvyšuje. Čiže ako reagujú africké krajiny na túto krízu? Rýchlou odpovedou je, aj lepšie ako v minulosti. V predchádzajúcich problémoch mali krajiny veľmi malé možnosti reagovať na ekonomické problémy. Veľké, mali, ich rozpočty boli vysoko zadlžené a tieto krajiny sa veľmi rýchlo dostali do hlbšej krízy. E, boli vysoko zadlžené, nemali žiadne úspory a nemali žiadnu, ž, ž, ž, žiadne nárazníkové prostriedky a nezrezervy takisto mali rôz, boli predmetom rôznych, eh, rôznych embarg a rôznych eh, nevýhodných eh, obchodných dohôd. Toto všetko boli veľmi nevýhodné situácie. Dneska je to, trochu in, dneska je to oveľa inak a väčšina z krajín sa uh, snaží, aby tento región zabezpečili, aby tento región zabezpečil dostatok prostriedkov, čo je Inflácia takisto sa vočine regiónu dostala pod kontrolu, takže výsledkom je, že krajiny akumulovali si určité úspory aj určité zahraničné rezervy a táto vlastne poražnejšia situácia dnes dáva mnohým z týchto krajín v tomto regióne určitú rezervu na to, ako, aby čeliť eh, týmto čaským časom. Eh, ale niektorí už sa pomaly dostávajú na dno tejto rezervy, eh, sa zvyšuje zadlženosť troch zo štyroch krajín, afrických krajín a tie sa snažia najlepším spôsobom stimulovať domáci dopyt. Ale eh, naďalej zvýšená flexibilita rozpočtu im umožnila zabezpečiť aj prostriedky pre rozvoj. Ako niektoré krajiny ako Botswana, Mauritius a Tanzania zabezpečili väčšie prostriedky, ale zaviedli veľmi tvrdé opatrenia. Um, to znamená, že tieto krajiny sa spoliehajú nielen na svoje rezervy, ale aj na pomoc zvonku. O tom ešte budem hovoriť. Inflačné riziká sú, um, sú trošku nie až také strašné a e, takisto zase aj výmenné kurzy e, sa dostali na akceptovateľnej úrovni. Takisto dosť, e, určité veci, ako napríklad zmrznúť tie zmrazenie cien takisto spôsobilo proti na zvyšovanie, teraz sa nezvyšovala inflácia. Takže sú tu určité pozitívne, eh, pozitívnejšie výsledky alebo pozitívnejšie pohľady ale e, predpokladáme, že rast e, bude tesne na 4% v roku 2010, ale je treba zdôrazniť, že sú tu výrazné e, riziká, keď sa nesplnia všetky globálne ciele, alebo keď darcovia nesplnia svoje záväzky alebo svoje prísľuby k pomoci. Bude sa to týkať Afriky aj ostatných partnerov nič z toho vlastne ale nemôže sa považovať za, za, za vybavené, pretože z, e, zabezpečiť e, nové toky, to, tomu pravdepodobne neprejde a jednoducho po, v situácii po kríze bude treba prijať veľa opatrení, veľa opatrení pre podporu podnikania, zlepšiť produktivitu práce, zabezpečiť pravidlá pre, e, pre trh. Toto všetko bude dôležité a vyžaduje, kde si to vyžadovať veľmi silnú technickú podporu medzinárodného spoločnosti spoločenstva ešte dlho potom, ako sa kríza skončí. Chcel by som povedať, ako reaguje MMF na krízu v Afrike a v ostatných krajinách. Predovšetkým my sme zvyšili naše zdroje, ktoré sú k dispozícii pre Afriku. Výrazne sme zvyšili takisto koncesné financovanie za, na, pre, v týchto krajinách za posledný rok. Od septembra takisto sú nové záväzky pre subsahárskú Afriku, ktoré sú už v množstve 3 miliardy dolárov, pričom 1,1 miliardy je na 2008 a 0,7 to bolo rok 2007. My sme pripravení aj poskytnúť viac, až na 17 miliárd v roku 2014, pričom väčšina z nich sa už bude čerpať v najbližších dvoch rokoch. Aby sme zabezpečili, ehm, že tie prostriedky naozaj pôjdu, tak sme zdvojnásobili aj obálky pre tieto krajiny. Takisto sme aj znížili našu požičky, to znamená, že sú tam nulové eh, sadzby úrokovej miery do roku 2011 Takisto zabezpečujeme finančnú podporu prostredníctvom mimoriadných e, e, prostriedkov a mimoriadnej likvidity. Napríklad krajiny v subsaharskej Afrike dostanú takmer 12 miliónov miliard dolárov. To e, zabezpečí im again vytvoriť, opätovne vytvoriť si rezervy. Časť z týchto rezerv už eh, je k dispozícii. Takisto my e, zmeníme spôsob, akým požičiame prostriedky, uznávame rôzne, kraj, rôzne potreby, ktoré majú rôzne krajiny. E, Takisto máme zdroje k dispozícii v troch kategóriách, to znamená e, rapidné, e, núdzové, krátkodobé financovanie na ekonomické šoky alebo strednodobé na riešenie takých strednodobých e, problémov, ktoré si vyžadujú dlhodobejšie riešenie. Takisto sme urobili zmeny v, v kondíciách, podmienkách. Niektoré požičky, ako napríklad tie rapidné, núdzové, tie sú bez poplatkov No, ďalej takisto aj naše podmienky a kritéria boli výrazne zoštihlené a zjednodušené a konkrétne programy MMF už nebudú mať ani za podmienky, ktoré budú viazané na infraštruktúru. A, tak, ale budeme volať po príslušných reformách v jednotlivých krajinách. Takisto by sme chceli, aby naše programy nemali určité proti, proticyklické opatrenia dôsledky. E, takisto by sme chceli, aby sme podporovali vzdelávanie, to znamená, že jedna tretina e, prostriedkov musí ísť na sociálne výdavky, podporujeme školské programy e, stravovania a rôzne ďalšie mikropožičky a podobne napríklad v Gane, zabezpečenie programu sociálnej ochrany, E, budú k dispozícii zdarma knihy na vzdelávanie a podobne. Sú ešte rôzne ďalšie príklady. Tak ďalšia vec, ktorú zabezpečujeme, je flexibilnejší prístup k pôžičkám, osobitne z pohľadu zabezpečenia infraštruktúry, ktorá podporuje rast. To znamená, že tu je, infra, je infraštruktúru pre rozvoj v minulosti. Takéto programy sa týkali len vysokokoncesného mm, požičiavania. To znamená, že sa prostriedky poskytovali súkromnému sektoru. Od teraz krajiny si budú môcť požičiavať viac tak z z koncesných ako aj z nekoncesných požičiek. To sú len určité časti toho, čo robí MMF na pomoc eh, krajinám eh, poradiť si s krízou konštruktívnym spôsobom. To znamená nielen riešiť čosi eh, okamžite, ale aby to bolo aj vplyv pre budúcnosť. Poviem stručne, čo sa očakáva od medzinárodného spoločenstva. Mnohé krajiny budú vo veľkej miere závislé od nepredvídanej zahraničnej pomoci a privátnych tokov vrátane tzv. remitancií posielaní zo zahraničia. V tomto prípade medzinárodné finančné inštitúcie budú naďalej zohrávať kľúčovú úlohu. Robíme všetko, čo v našich silách, aby sme obstali v tejto výzve. Odhadujeme, že nízkopríjmové krajiny budú potrebovať asi 50 miliard dolárov extra ďalších finančných prostriedkov za tento rok, okrem e, toho, čo bolo na samite v roku 2005 vyzvané. Z toho MMF poskytuje tretinu e, cez naše koncesné úvery a iné úvery. Iné medzinárodné inštitúcie takisto prispievajú, ale naši donory potrebujú zohrať svoju úlohu veľmi aktívne a veľmi obozretne. A ak chceme dúfať, že dosiahneme miliónové rozvojové ciele, tak musíme minimálne plňať tie záväzky, ktoré boli dohodnuté v roku 2005. Na záver poviem tri zásadné body Poprvé, MMF si od začiatku uvedomovala, že táto kríza bude mať závažný dopad na nízkopríjmové krajiny a že dá, vystaví riziku pokrok v oblasti dosiahnutia milenových rozvojových cieľov, predovšetkým obmedzenie chudoby. E, tie dve krízy v podstate zasiahli nielen Afriku, ale aj celý rozvojový svet. V čase, keď sme budovali akýsi hybný moment, aj potrebné konať, bolo jasné, že boj, vojna proti chudobe a boj za milenové rozvojové ciele musí pokračovať napriek svetovej kríze. To si vyžiada krátkodobé uvoľnenie rozpočtových cieľov v nízkopríjmových krajinách a tieto krajiny na to majú takto priestor. Bolo na čase použiť peniaze, ktoré sme vyhradili bokom na zlé časy. Ale ďalšia finančná pomoc je a bola potrebná to veľmi urgentne. MMF za posledný rok získalo peniaze, zvyšili sme výšku úverov aj spôsob úverovania, ale nemôžeme to zabezpečiť sami. Medzinárodné spoločenstvo musí do toho vstúpiť tiež a zabezpečiť e, dostupné, dostatočne primerané financie. Ďakujem pekne, pani predsednička, že som dostal priestor na vystúpenie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dám slovo pani Traore. Tiež na 15 minút. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja som veľmi rada, že som mohla prísť medzi vás v rámci tohto procesu vyhodnocovania dôsledkov krízy E, aj jej dopad na chodobné krajiny, a to predovšetkým africké krajiny. A rada by som zdôraznila, že my sme v súčasnosti prežívame systémovú krízu. A práve kvôli tomu, že tu došlo k zrúteniu sa ziskov a to je v Afrike ešte stiažené, ako to aj povedal pán Planck. A ešte sú tu ďalšie krízy, ktoré zostali a ktorým sa nevenovala e, dostatočná pozornosť. Od samých začiatkov sme konfrontovaní s krízou rozvoja, s krízou demokracie a kritického myslenia. Ešte pred debatou e, o tomto systéme sa táto ekonomická kríza sa pred nami prejavovala vo, napríklad v podobe surovín, v dôsledkách prispôsobovania štrukturálnych programov Svetovej banky, ktoré odsúdili milióny pracujúcich a potenciálnych kandidátov na zamestnanosť na biedu a nezamestnanosť, potravinová kríza, ktorá e, zvrhla poľnohospodárstvo a odvrátila ho od pôvodnej funkcie živiť e, ľudí. Máme tu ekologickú krížu, zni- dezertifikáciu, sucho, záplavy. Ďalej tu máme sociálnu krízu. Zrútenie solidarity, oslabenie sociálnych väzieb, krízu identity, konflikty a hlbokú morálnu krízu, ktorá sa prejavila v zápasom o osobné zbohatnutie, e, korupciu a beztrestnosť. Ale oveľa viac ako všetky tieto krízy znepokojuje pretrvávanie tých, ktorí ovládajú, e, ich snaha pokračovať v tomto modeli rozvoja, pretože e, to vytvára všeobecný chaos. Súčasná situácia je chaotická. Nesúhlasím s myšlienkou, podľa ktorej sa zaznamenal pokrok. 6-percentná miera rastu, o ktorom hovoria vládcovia, neexistuje v oblasti rodín, v, e, pri, neexistuje v prípade tehotných žien e, v prístupe k zdravotníctvu, E, k školstvu, ktoré nie je prístupné pre deti, zariadenia, ktoré nedokážu naše deti e, prijímať a naše deti, ktoré sa e, topia v prekerných loďkách pred bránami Európy. V tejto kríze sa zdroje Medzinárodného menového fondu zvýšia, aby prišli na pomoc tým krajinám, ktoré už boli ponorené hlboko do iných kríz. Problém okrem nezamestnaných je aj ten, že my sme jednoducho nenašli tú trochu peňazí, ktorú sme potrebovali, aby sme mohli čeliť potravinovej kríze. V dôsledku toho miliarda ľudí musí nájsť peniaze, aby zachránila banky. Európsky občania e, sú vlastne e, štátmi, ktoré nás kedysi zbavili našej slobody. To sú severné krajiny. A teraz tieto krajiny idú na pomoc bankám, ale problémy, ktoré ste vytvorili, to sú tie problémy, e, také isté problémy, aké vy máte s vašimi bankami, tie máme my odjak živa s Medzinárodným menovým, menovým fondom. Takže financovať fond v situácii, keď keď e, tento fond nikdy nereagoval na ekonomické zločiny v Afrike a nikdy nevysvetlil, prečo bolo potrebné v istom okamihu v Afrike liberalizovať a privatizovať. A v takomto procese hlavná politika, o ktorej sa hovorí, a hlavný princíp, o ktorom sa hovorí, ja to nazývam krízou demokracie. Ja chcem môj prejav trošku kontextualizovať. Dnes môžem povedať, že tento proces sa je, takisto možno vidieť v kontexte e, spomienky na zrútenie Berlínskeho múru. To bol pre nás veľký zvrat, pretože od tohoto okamihu nám povedali, že diktatúry sa začali otvárať, oslobodzovať, demokratizovať, že tam začali prebiehať transparentné voľby a rozvoj, ktorý predtým nemohol prebiehať, konečne sa mohol začať realizovať, pretože vy ste získali e, schopnosť kontrolovať sa. My sa však nedokážeme kontrolovať. My sa môžeme rozprávať, koľko chceme, môžeme sa masakrovať, tak ako sa to stalo v Gineji, a e, najväčšiu daň za to platia ženy, ktoré sú znásilňované, ale toto všetko povedie k tomu zvrátenému procesu rozvoja, ktorý e, smeruje k využívaniu surovín a nie k rozvoju. My sme naozaj ohrození. Sme ohrozené národy v tom zmysle, že v okamihu, keď vám teraz hovorím, obrovská väčšina Afričanov nevie, e, kto spôsobil túto krízu a prečo mi ho, nám hovoríte o kríze v Afrike. My sme v kríze. Tá kríza v Afrike je permanentná. A teraz, keď máme príležitosť a keď sme nútení a verejnosť a ved, vedúce sily na západe začínajú pochybovať o, e, schop, o nezničiteľnosti tohto systému, tak nám hovoria, vy ste boli už na dobrej ceste a my urobíme všetko preto, aby sa neznížila E, produktivita a konkurencieschopnosť, ktorú ste získali za posledné roky. Ale v prospech koho? Miera rastu, ktorú niektoré, čerstvé, niektoré krajiny zamerali, to bolo v vanskom petrolejovom a turistickom e, priemysle, ale to vôbec nepocítili ženy a deti. A musím povedať, že je veľmi dôležité využiť túto krízu, využiť týchto 20 rokov demokratizácie E, ktoré si tak e, ctíme, ale u nás bohužiaľ to nemalo úspech, pretože my už nemôžeme veriť, že Afrika, úbohá, chudobná Afrika a Afrika, ktorá je, veľk, e, ktorá je tá hlavná, ten hlavný kontinent, ktorý z globalizácie vyšiel ako porazený. Ale ja dnes si myslím, že Afrika je tým regiónom sveta, ktorý umožňuje ukazovať prstom na to, až do akých divokostí a zvrhlostí môže tento systém viesť a k akému zničeniu ľudských životov a ekosystémov môže dôjsť. Afrika je dôkaz, je to predmet krízy bohatých a vynárajúcich sa ekonomík. My sme teraz, my teraz vidíme, ako dochádza k novému rozdeľovaniu Afriky. Mňa to vôbec neprekvapuje, čo hovoria agentúry. A a hovorí sa, že tie vynárajúce sa krajiny sú v rovnakej paradigme, ale nás vo všetkých teraz veľmi znepokojuje ponižujúca situácia, zhovievavý pohľad, ktorý im sa dívajú na jeden región sveta, kde, ktorý je bohatý, ktorý má bohaté pôdu a podzemie aj obyvateľstvo, ale oni nie sú schopní povedať nám, o aký rozvoj tu ide, pretože my sme sa pokúsili o všetko a nám sa nič nepodarilo. Takže kríza by mala byť pre nás príležitosťou spustiť, odstrániť tento rozvoj, ktorý nám neumožňuje transformovať e, súroviny v Afrike, pridávať im pridanú hodnotu a využívať zisk pre nás. My hovoríme iba hlas, hlasujte pre nich a všetko to pôjde pre tých vodcov. To znamená, že tu ide o legitizimáciu jednej e, vládnucej triedy, ktorá e, v snahe o neoliberalizmu zničí e, pracovné miesta, poľnohospodárstvo, priemysel, ktorý sme mali, ničí e, obchod, remeselníctvo a celú našu kultúru. Ja som ako žena naozaj zúfala, pretože dnes viem, že ženy platia za toto svojimi životmi. Ak nedošlo v Afrike k zrúteniu, tak to je len preto, že ženy robia všetko, čo vedia, aby prekonali e, tieto e, krízy, aby premostili zlomy a štrbiny. A nikto zo Svetovej banky neprišiel so všetkým rešpektom, e, páni a dámy, pretože ja tu nehovorím o osobnej krízi, ale ja tu dávam kladiem otázky, ktoré by si mal každý položiť. Či sme fakt taká neschopná rasa, ktorá sa nedokáže o seba postarať, alebo to je samotný systém, ktorý zlyháva, ktorý nemá udržateľný proces a ktorý nedokáže problémy e, nastolovať na planetárnej úrovni, pretože problémy sú teraz planetárne, tak by ste mali vedieť pochopiť, čo sa deje v Afrike. Myslím si, že teraz treba zmeniť paradigmy. Netreba dávať Medzinárodnému menovému fondu prostriedky, aby pokračoval v takej politike, ktorá náš kontinent e, e redukuje. Taká je situácia. Tri štvrtiny úsilia MMF e, je mimo Afričanov. Využíva sa Afrika, ale Afričania z toho nič nemajú. Mladí ženy. A toto je tá najväčšia výzva. Nejde tu iba o Medzinárodný menový fond, ale aj o Európu. tá liberálna Európa, ktorá dnes slávi zrútenie berlínskeho múru, nestavia teraz nové múry? Veď vy ste okolo seba postavili múry. Ide tu aj o G20. Tieto krajiny Vary si vy neuvedomujete, že my nemáme schopnosť, schopnosť, ale práve ekonomické indikátory umožňujú, aby, aby ste nás využívali. A G20 urobilo akýsi prevrat voči, e, voči OSN a hovoria čosi iné. Deje sa niečo v tom zmysle, že základná otázka dnes je otázka svetovlády. Nikdy nebude lokálnej alebo regionálnej demokracie, ak sa nevyrieši problém povahy a kvality vzťahov medzi veľkými medzinárodnými finančnými inštitúciami, priemyselnými krajinami, vynárajúcimi sa ekonomikami a tým všetkým celým zvyškom, ktorý tvoríme my. Ja totižto pochádzam z jednej krajiny, ktorá je polopúštnou a deti musia túto krajinu opúšťať. A kam majú ísť, keď nemajú kam ísť? A vy ste zo všetkých strán, máte múry. Svet sa stal obrovským väzením, kde bohatí sa zabarikádovali u seba a prostredníctvom tzv. readmisných dohôd vracajú našich imigrantov späť do našich krajín. A Takisto pokiaľ ide o ekonomické partnerstvá, tie tlačia krajiny eh, k väčšiemu liberalizmu. A liberalizmus môže vyhrať ale, ale nie v našich krajinách. V našich krajinách z neho ťažia len vodcovia, Afričania a africké ženy platia mimoriadne veľkú daň v súčasnosti svetu za všetko toto. Ďakujem. Gracias, Ďakujeme pani Taure. A teraz dávam slovo členom Európskeho parlamentu, ktorí sa môžu vyjadriť, položiť otázky našim dvom expertom, ktorí sú vášnivými expertami, ktorí rôznym spôsobom poukazujú na tie isté problémy. Pán Gerenc. Áno, treb, niekto musí začať. Nie som celkom pripravený, nepripravil som si ohňostroj, aby som... Pani Traore, ja som trochu udivený s vašimi konštatovaniami a vašimi obvineniami, ale chcem položiť otázky obidvom. dvom hosťom. Prvá otázka zástupcovi Medzinárodného menového fondu. Myslím si, že debata je dosť protirečivá. Tú protirečivosť už vlastne vniesli obidvaja prví hostia. Do akej miery zdieľate, pán Plant, tieto vyhlásenia, ktoré e, tu predniesla pani Traoré? Existujú nejaké realizovateľné spôsoby? Ja som e, členom reformného hnutia. Možno zlepšiť veci na základe existujúcich štruktúr? To je prvá otázka. Nechcem ísť až k odsudzovaniu Medzinárodného menového fondu. Vieme, že jeho politika z 80. rokov mala dopad na Afriku, tak ako tu ste to opísali. Medzinárodné spoločenstvo následne zmenilo politiku a boli tu obvinenia, že reštrukturačné programy, čo nie je vo svojej podstate zlá vec, ale z môjho hľadiska ja som vždy odsudzoval túto absenciu poli- sledovania politiky Medzinárodného menového fondu. Keď nie je e, rozpočtové rovnováhy, neexistuje žiadna politika popri e, MMF. Môžeme tu mať sociálnu politiku, ale e, ak sa MMF stane obetným baránkom, tak sa nepokročí. Ja si myslím, že aj fondy sú trochu trochu zodpovedné, lebo oni od konca 70. rokov platili 0,7% na tieto veci. A teraz nastal čas konečne e, povedať, že, že sľuby, e, ktoré sa dali v roku 2005, treba si povedať, že či sa plnia. Keď sa na to teraz pozrieme, vidíme, že tieto sľuby sa neplnia. Ďalšia otázka pani Aminate Traore, či ten existujúci text ako dohoda z Kotonu, ktorá bude revidovaná, nie, či tieto texty neobsahujú základy, ktoré by mohli umožniť inú politiku. Napríklad e, dohody z Kotonu predpokladajú nových aktérov, teda privátny sektor, sektor a občiansku spoločnosť, mimovládne organizácia a tak ďalej. Ale Afrika sa proti tomu postavila, aby sa občianská spoločnosť e, začlenila do kotonských dohovorov a ak som pochopil z vášho prejavu, treba to urobiť. Lebo občianská spoločnosť v Afrike má málo štruktúr, lebo máme tam krajiny, ktoré nemajú dostatočnú e, správu a vládu a tam potom štát nemôže reagovať e, na otázky, ktoré sa týkajú bezpečnosti, zabezpečenia občanov a potom teda sa rozširuje chudoba, ktorá postihuje všetky skupiny. Takže toto sú moje otázky na otvorenie debaty. Ja sa snažím nájsť jednotlivé kúsky do mozaiky, Uvedomujem si a skutočne ma zasiahli e, tvrdé slova, ktoré ste vo vašom prejave použili, ale my ako politickí aktéry nemôžeme neodpovedať e, na tie otázky, ktoré ste položili a nereagovať na situácie, ktoré ste opísali. Pani Žoli, ďakujem. Treba položiť otázku Markovi Plantovi, vy ste vo vašom prejave opísali úsilie, ktoré MMS vyvíja a bude vyvíjať, aby pomohol Afrike. Ale naposledy, keď som videla čísla, to bolo v polovičke septembra, bolo tu 1,60 pôžičok v prospech Afriky. Ja by som teda chcela vedieť zoznam krajín, presný zoznam krajín, ktoré od, aprílu, od apríla poberali tieto pôžičky, či je to 250 milio- miliard dolárov, 550 miliard dolárov. A kto mal z toho, a, a akú časť z toho vlastne, z akej časti sa z toho dostalo Afrike? Pán Kačmárek? Pani przewodnicząca, ja chciałem wziąć w obronę Pani predsednička, ďakujem za slovo. Ja by som chcel obhajovať proces demokratických zmien. Nesúhlasím s tým, čo tu bolo povedané, v tom zmysle, že demokracia oslabuje potenciál rozvoja. Samozrejme, keď hovoríme o Nemecku, tak demokratizácia nepomohla hospodárskemu rozvoju alebo teda nevyriešila všetky problémy. A keď oslavujeme 20. výročie pádu Berlínskeho múru, musíme si pripomenúť, že 1,5 milióna ľudí emigrovalo z východu na západ a minimálna mzda, či priemerná mzda ešte stále na východe nižšie ako na západe. Takže demokracia nie je všeliekom. Nie je riešením na všetko. Ja som z krajiny, ktorá bola kedysi veľmi chudobnou mm, krajinou, kde reformy a hospodárske zmeny e, sú súčasťou procesu zavádzania demokracie. To neznamená, že demokracia ako všeliek, ako keby ste zázračným prútikom zamávali a niečo vám pomôže automaticky vyriešiť všetky problémy. Hovoríme len o budovaní demokratických kapacít, tak aby miestni politickí lídry mali k dispozícii nástroje na to, aby sa mohol využívať potenciál demokracie. Ale myslím si, že sine qua non podmienkou je práve účasť občanov, tie vlády, ktoré nemajú demokratickú legitimnosť, neriešia, nevyriešia mnohé ekonomické problémy svojich krajín tak či onak. Samozrejme, môžeme povedať e, úprimne otvorene, že niekedy nám to trvá príliš dlho, že príliš pomaly riešime problémy, ale určite to nie je vinou demokracie. Ďakujem, pán Kačmárek. A teraz pán Kešman. Um. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa prezentérom. Prišla som až v podstate na záver prezentácie pani Traore. Chcel by som sa v každom prípade poďakovať, že ste prišli medzi nás a prihovorili sa k nám naozaj veľmi otvorene a natvrdo v politike ľudia často prídu sem a hovoria nám to, čo chceme počuť, alebo niekedy e, tie zlé fakty odprezentujú diplomaticky, pekne a veľmi tak podajú nám to ako pilulku, aby sme ju ľahko mohli prehltnúť. Ľudia tu hovoria o demokracii, ale čo je to demokracia, keď sa z nej nenajete? čo je to demokracia, keď e, sa nemáte čoho napiť, keď deti nedostanú lieky, keď ženy nedostanú lieky a môžu umrieť pri pôrode. Takže musíme naozaj zabezpečiť, aby demokratické inštitúcie a samotná demokracia zabezpečili zmeny, ktoré sú podstatné preto, aby sa zachoval ľudský život, občianske slobody a e, ľudská dôstojnosť Máte pravdu, postavali sme si steny, múry, kapitalistické múry, investičné múry, e, podporujeme dotácie a potom niečo produkujeme v nadmerných množstvách, ale tým nepomáhame e, rozvojovým krajinám a ničíme ich trhy, zavaluj, zavalujeme ich trhy. Áno, najprv sa postaráme o seba a potom sa môžeme postarať o ostatných, to vždy hovoríme. Celá otázka migrácie. Ľudia tu v parlamente akoby nepochopili samotný pojem toho, že migrácia bola a vždy bude ako náhle niekto bude mať pocit, že musí odísť, ak si chce zabezpečiť lepší život, alebo, ako je tomu často tak, e, ľudia odchádzajú preto, aby mohli pomôcť tým, ktorí ostávajú doma. Nemáme zabúdať, nesmieme zabúdať na to, že tie peniaze, ktoré migranti posielajú domov do rozvojových krajinách, vo veľkej miere prevyšujú našu rozvojovú pomoc finančne. Takže tieto migračné toky zastavíme len vtedy, keď rieši, budeme, budeme riešiť tie zásadné problémy, ktoré máme. To je investíciách, to je o riešení tragických dopadov klimatických zmien, ktoré nie sú niečím do budúcna, ale ku ktorým dochádza už teraz. A takisto je to aj o tom, že si musíme uvedomiť, že potrebujeme odstrániť chudobu, týranie, vojny a útlak, pretože to všetko vedie ľudí k tomu, aby utekali. Takže musíme nájsť takéto riešenie a e, som vám vďačný za to, že ste prišli medzi nás, aby ste nás na to upozornili. Prosím, hovorte rovnako, ako ste hovorili doteraz. Nezmierňujte váš tón ani váš slovník a to v žiadnom prípade. Niekedy len vtedy, keď e, ľudia kričia, tak múry uh, Babylonu padnú bol som tu, keď sme mali vynikajúcu správu, ktorú nám vypracoval pán profesor Nary Wood nehovoril to o celej téme, hovorilo to o nových finančných peniazoch, ktoré zrazu sa našli a boli k dispozícii po hospodárskej kríze, ktorú vyvolala paltnosť tých, kto, a následky znášajú tí, ktorí nemajú nič dočinenia s tými, ktorí to vyvolali. A pani predsednička, naozaj percento nových finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté ako úvery do afrických krajín, sú naozaj trapné. 86% tých nových peňazí bolo požičaných tzv. objavujúcim sa novým ekonomikám. Takže ja by som chcel počuť odpoveď na túto otázku, prečo MMF a Svetová banka by boli efektívnejší, ak by mali širšiu základňu, lepšie zastúpenie a aké opatrenia my ako parlament, ako poslanci máme požadovať od MMF, aby sme odstránili tú kritiku, ktorá zaznieva ich smerom. Ale zakončím tým, čím som začal keď som vám povedal, minulé, to som vám nehovoril, aby som vám zalichotil, pani Trajori. Povedal som to ako fakt. Ľudia si to neuvedomujú, ľudia si nevedia predstaviť, aké to je keď vidíte, že máte jedne dieťa, syna, ktorý odchádza z vašej krajiny pre nič iné, z jediného dôvodu a v podstate má neistú budúcnosť, ktorou môže byť smrť, chudoba a všetko to ostatné, ktoré povedie k smrti. A vy ako matka, ako žena určite viete, e, že to zaznie dobre, či už tu v Európskom parlamente alebo v iných európskych inštitúciách, že to získa odozvu. No eh, Ak nie sú ďalšie otázky, tak ja mám tiež jednu, obidve vystúpenia. E, teda mali sme tu najskôr zástupcu MMF, e, ktorý povedal niečo, čo pred 5 rokmi bolo nepredstaviteľné. Povedal nám, že význam krízy je taký obrovský, že musíme zľaviť, pokiaľ ide o naše rozpočtové a menové cieľy. To je heterodoxné. Pre dejiny MMF e, a je to teda dostatočne výrečným faktom o súčasnej kríze. A následne pani Traore nám povedala niečo veľmi dôležité a chcem to ešte ja zopakovať. Povedala, že Afrika žije permanentne v kríze a že je to, nie je to len dôsledok krízy, ktorá sa začala v roku 2008, ale že je to permanentná kríza. A tie pokroky, ku ktorým došlo v, minulosti e, v oblasti makroekonomiky, nedokážu zlepšiť život obyvateľov. A povedal nám možno niečo ešte silnejšie, že oni sú svetkami bez, a sú bezbranní E, a bezbranie sa priezerajú opätovnému deleniu Afriky. A potom povedala, prepáčte mi, lebo som zúfala. A ja jej chcem povedať, že zúfalstvo e, dáva energiu na zmenu. Ale zúfalstvo a zmeny, myslím si, že môžu e, začať prinášať ovocie. My musíme pracovať a nájsť odpoveď na túto hlbokú krízu, v tých najmenej rozvinutých krajinách. No a teraz dávam slovo našim hosťom. Každý má 5 minút na to, aby reagoval na otázky, ktoré tu odzneli. Pán Plant. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak budete mať strpenia, začnem e, vtipom. Napadol mi ešte pred krízou, bol to ešte v rámci toho starého modelu rozvoja, o ktorom ja pani Traure. Hovoril som s prezidentom, ktorého krajina bola úplne mimo, príliš veľa peňazí, bolo tlačených, príliš veľa peňazí sa míňalo, všetky tie typické hriechy krajín ktoré majú príliš málo zdrojov a príliš veľa víziev. A vysvetlal som všetky tie makroekonomické aspekty. Bol to múdry chlapík, rozumel, prikyvoval a potom mi na záver povedal, dobre, pán Plan, dobre, toto my vyriešime, tie makrozáležitosti to vyriešime. Máte pre nás nejaké traktory? A ja som si povedal, tak som tomu nerozumel, som z Medzinárodného menového fondu, my sme banka, my dávame peniaze. A on mi hovoril, nie, nie, nie, nechcem viac peniazy, ty to tu, a ukázal na svojho ministra financí a centrálnu banku, ty mi ich len ukradnú, dajte mi niečo, čo potrebujem, dajte mi traktory. A myslím si, že v podstate to je dobrá ilustrácia troch myšlienok. Poprvé, že rozvoj si vyžaduje makroekonomickú stabilitu, vyžaduje si to, aby ľudia pravili ťažké rozhodnutia v rámci rozpočtových obmedzení. Krajiny, ktoré to nespravia, tak iný mechanizmus to spraví za nich a tak to jednoducho nejde. A na druhej strane tie makroekonomické záležitosti jednoducho zmiznú. Potrebujete mať traktory, potrebujete rozvojovú politiku priamo v teréne, ktorá bude zmysluplná vzhľadom na tie obmedzenia. Nemá zmysel vám dávať len peniaze, musíte dávať niečo konkrétne, reálne. A je to problém aj správy a riadenie, na ktoré vlastne on sám jednoznačne upozornil, že jednoducho, ak vám dať, nám dajú jednoducho peniaze do skorumpovaného systému, tak z toho nikto nevyrobí traktory. A myslím si, že práve takéto ponaučenie si medzinárodná rozvojová komunita pochopila tým tvrdým spôsobom mnohé tie veci, o ktorých hovorila pani Traue v 70. -tych, 80. rokoch. Išli sme cez rozvojovou cestou, ktorý sme zabezpečili makroekonomickú stabilitu, ale nezabezpečili sme rast. Takže na čo nám je stabilita, keď nemáme rast? A naozaj sme sa kriticky pozreli na to, ako sme obchodovali v 80. rokoch a rozhodli sme sa zmeniť náš postup. A teraz sa zamerávame skôr na to, aby sme pozreli sa na tie krajiny a pýtali sa ich, ako chcú, aby sme im pomohli rozvoju, ako im pomôcť výjsť chudoby. A to potom pomôžeme financovať v rámci odpustenia dlhu plus tie peniaze, ktoré podnikáme v rámci rozvoja. Začali sme vytvárať možnosť neskorumpovanú, nestrannú stratégiu pre celý svet, ale presne tu počúvame to, čo hovorila pani Trauer. Presne to potrebujeme počuť. Počúvame ich Áno, neviem, nie som si istý. Máme na to odpovede? Asi nie. Ale myslím si, že aspoň v medzinárodnom spoločenstve sme sa začali uberať tou cestou, že sme začali počúvať ľudí, ľudí priamo v teréne, lokálnych ľudí, ktorí potrebujú pomoc pre rozvoj. To je asi zásadná zmena. Je pomalá, nehovorím, že sme išli dostatočne rýchlo, nehovorím, že máme všetky odpovede, ale myslím si, že ten zásadný postup, posun tu nastal. Posun v tom, ako podnikáme a ako sa pozráme na svet. Makroekonomická stabilita sama o sebe nemá zmysel. A preto potrebujeme prebiehajúcu stálu diskusiu, takú máme dnes o tom, aké sú tie správne mechanizmy, aká je tá správna cesta. Neexistuje jedna jediná krajina, ktorá zabezpečila významné zníženie chudoby. Bez zabezpečenia rastu rast je potrebný, ale samo sebe nestačí. Nestačí dať ľuďom jesť, dať im vzdelanie, zabezpečiť im zdravotný systém. Musíte mať rast, musíte mať makroekonomické čísla v poriadku, ale musíte mať aj inštitúcie a stratégie, ktoré podporia tento rost, aby sa naozaj ľuďom pomohlo. A to je v podstate živá záležitosť, e, ktorá sa stále vyvíja. A čím viac budeme počúvať takých, ako je pani Traore, tým lepšie budeme pripravení. Bola tu konkrétna otázka pani predsedničky, pána predsedu a dali sa k tomu aj ostatní ohľadom množstva veľkosti našej pomoci. Áno, nemám so sebou konkrétne čísla pani predsednička ak výbor chce, tak im zabezpečím, ale z percentuálneho hľadiska tie finančné peniaze, ktoré posielame do afrických krajín, sú pomerne málo vzhľadom na tie peniaze, ktoré uvoľňujeme, poskytujeme iným krajinám, ale musíte chápať povahu MMF ako inštitúcia. Naša inštitúcia má v úmysle riešiť problémy e, finančnej bilancie, ktoré majú dopady na celý svet my sme rozvojová inštitúcia, pracujeme v Afrike len do tej miery, že chceme pomôcť tým krajinám vyriešiť ich makroekonomické problémy. A ako som už povedal, to nestačí. Ak chceme zabezpečiť skutočný rozvoj v Afrike, potrebujete významné finančné prostriedky, ktoré budú dlhodobo zamerané na investície do fyzického kapitálu, do ľudského kapitálu. A MMF nie je vo funkcii, aby to mohla robiť, lebo my máme peniaze, ktoré sú krátkodobé a sú pomerne drahé v porovnaní s tým, čo môže ponúkať Svetová banka alebo Európska komisia alebo iní darcovia. My veľmi nahlas kričíme obrazne povedané, aby sme podporili e, tie záväzky z roku 2005 ako 0,7%, ktoré by mali krajiny dávať na rozvoj. Ale my nie sme tou inštitúciou, ktorá bola vymyslená na to, aby sme posúvali, aby sme poskytovali tieto finančné prostriedky. Áno, videli sme medzery v rozpočtoch krajín, ktoré vystavili riziku celkový rozvoj a stratégie rozvoja a nechcem povedať, že tieto stratégie rozvoja sú dostatočné, vychádzali z obmedzených zdrojov, vychádzali z toho, že pomoc je obmedzená, je oveľa nižšie ako to, čo bolo slúbené v rámci 2005 roku G7 a medzinárodným spoločenstvom, ale situácia sa ešte zhorší a musíme zalepiť, zalátať aspoň tie diery najaktuálnejšie, kým sa svet rozhodne, ako chce podporiť rozvoj. Myslím si, že správnou výzvou je viac peňazí pre Afriku, viac peňazí pre rozvoj myslím, že svet si musí dobre rozmysleť, ktoré inštitúcie sú tie práve na to, aby tieto peniaze dávali k dispozícii, tak aby sme naozaj správnym spôsobom pomohli Afrike a bolo to lacné. A mm, nemyslím si, že MFF je na to vhodnou inštitúciou. Ešte posledná pripomienka, pani predsednička. Otázka tu zaznela, či naše zastúpenie, demokratické zastúpenie alebo zastúpenie v MFF je dobré. Jednoznačná otázka, ktorá už roky sa pretriasa G20, má k tomu jednoznačný názor. Je tu prebiehajúci ďalší proces mm, prehodnotenia volebných eh, hlasov v rámci MMF eh, od začiatku roku 2011 budeme mať reformu a myslíme si, že to je významný krok vpred. Ďakujem. A pani Ďakujem Traore. pani Traore, 5 minút. Takže chcem poďakovať za komentáre a pripomienky. Myslím si, že základom mojich myšlienok je to, že dnes sme sa ocitli v situácii, ktorá je mimoriadne vážna a je kritická zo svetového hľadiska. Poprvýkrát na severe aj na juhu si všetci ľudia vážnu situáciu uvedomujú. Vyplýva z koncentrácie finančnej, politickej, ekonomickej, technologickej a mediatickej moci do istých rúk. Vyplýva z nekonečnej akumulácie a k tej akumulácii môže dochádzať len s pauperizáciou na druhej strane. Ja si myslím, že pri analýzach existujú isté e, teoretické e, deficity E, hambíme sa povedať, že máme chudobu. Afrika nie je chudobná, je skôr obeťou svojho bohatstva. E, zažiadanosť po bohatstve Afriky za 5 e, storočí prispelo k tomu, že sa vytvoril tento kapitalistický systém prostredníctvom predaja Černochov cez kolonizáciu. Toto všetko bolo základom súčasnej situácie. Afrika je akoby pákov stratégie e, východiskom z krízy. Ja už nechcem, aby sa tu hovorilo o osude Afričinov, aby sa povedal, robili sme to dobre, zlepšíme to. Nie, je tu treba zmeniť e, pohľad na Afričanov, prestať ich ľutovať. Treba si uvedomiť, že e, ak sme v takejto situácii, okrem korupcie, to je neschopnosť aj vládnúcich tried E, pozrieť sa e, ľuďom do očí. E, demokracia v takej malej krajine ako je moja, ktorá má 12 miliónov obyvateľov, 125 politických krajín. Európa vie dokonale, čo to znamená 125 politických strán. Keď to nebudeme brať vážne, stále nás žiadajú, aby sme mali štrukturovanú víziu vzhľadom na tie najväčšie výzvy súčasnosti ekonomické, sociálne, ekologické. Afrika nemá nejakú víziu ani nevie nič povedať k tomuto. To sa deje na tých veľkých samitoch. Ja pracujem v OSN a posledné 10 ročia, 80. 90. roky, vtedy sme mali strašné množstvo samitov E, za hociakým účelom, ale nič sa na súčasnej situácii nezmenilo. Sociálne samety, ženské samity, toto všetko sme mali, ale nič sa nezmenilo. Nič sa neurobilo. Ja ľutujem, lebo viem, že miléniové ciele rozvoja boli odsúdené na neúspech, pretože nemáme žiadne prostriedky na to, aby sme ich dosiahli. Dobre, my môžeme niečo zmeniť, ale ja hovorím takto nie preto, že som pesimistkou, nemám právo na pesimizmus. Ja chodím do terénu v rámci mikroprojektov ako pedagóg a chcem e, živiť svoje myšlienky tým, čo vieme robiť. A my niektoré veci vieme robiť, ale všetky alternatívy, ktoré existujú, nikoho nezaujímajú a to je problém. Zákaz sa zaujíma o, o zisk očakávanie. E, vodcovia chcú koncentrovať moc, peniaze, rozdeľovať peniaze. A vlastne toto vedie k tomu, že budeme mať demokraciu naopak, ako bol aj rozvoj naopak. Ja nekritizujem MMF, e, ale aj Afričanov. Ale čo chceme? Ja viem, že všetko sa robí preto, aby bol svet rozdelený. Africká únia je len kópiou EÚ. A my vieme, ako sankcie e, odrádzajú, ako naši vodcovia nás nechcú počúvať. Ja viem, že to, čo tu hovorím, nezaujíma moju vládu. A toto je práve e, ten problém. U nás je hlavným zdrojom e, ľud, človek. A toto je taká predačná logika. Výťazia sú inde. Európa sa zabarikádovala, veľmi dobre vie, že e, Afrika bola vždy akým si zásobovateľom e, Európy, či už surovin, ale zároveň aj odpadiskom. E, Veď si zoberte skládky smetí, kde naše deti musia chodiť demontovať počítače. Vy ste asi neboli v Afrike. Keby ste tam išli, tak by ste to videli. E, keď niečo hovorím, tak nehovorím to preto, aby som niekoho urážala. Ale len chcem povedať, že ja e, sa len identifikujem, keď vidím v týchto posledných dňoch emócie, radosť, všetko, čo som videla v Nemecku pred 20 rokmi a teraz, musím povedať, že ten múr bol symbol. Padol materiálne ale jednoducho on existuje. Bol len premiestnený strach, frustrácia, bolesť a poníženie východných Nemcov sa presťahovalo do Afriky a prežívajú ho Afričania. Veď Nemecko sa zjednotilo, Európa sa buduje, Európa je slobodná, je demokratická a nemôže svoje problémy riešiť, takže povie, že to, čo sme my nechceli u nás, tak to presťahujeme na juh tu Afričania búchajú na dvere Európy. Ale ako to môžeme vyriešiť, keď naši vodcovia sú prijímaní vo Washingtone a v Európe a tam sa im hovoria, že musia pristúpiť k väčšej miere liberalizácie. Ja chcem vedieť, že či Kotonu bude žiadať väčšiu mieru ochranu, lebo hlavným cieľom by mala byť ochrana zraniteľných a teda buď budete s nami jednať ako so suverénnymi štátmi, alebo vy, my zase budeme musieť sem chodiť. Ja hovorím, že kríza je dramatická. Ja keď vidím milióny litrov mlieka, ako tu tečú, ako sa ľudia vo Francúzsku E, spáchajú samovraždy, tak mne to hovorí, že tu je nejaký problém v systéme a musíme sa na veci pozerať globálne. Ďakujeme obidvom spravodajcom za to, že e, nám predniesli také zaujímavé správy. Ďakujem ešte raz. E, Ďalšie kolo, ktoré máme pred sebou tam vystúpi profesor Derup z Norska e, zo ško- ekonomickej školy, a teda, ktorá sa zaoberá e, aj riadením e, podnikov. Dávam vám 25 až 30 minút, nech sa páči. A Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Budem, vystupujem v mene Norského výboru, ktorý vyšetroval dopad daňových rajov na rozvoj Mandát, ktorý nám dal norský parlament, bol taký, aby sme vyhodnotili rozsah nezákonných kapitálových tokov a ich dôsledky e, z pohľadu rozvoja. Po druhé sme mali hovoriť o opatreniach, ktoré by mohli obmedziť tieto škodlivé účinky, ktoré sme identifikovali a po tretie predložiť odporúčania, ktoré by sa mohli použiť ako akési operatívne usmernenia pre Norfund, to je Norský investičný fond e, v rozvojových krajinách. Tak poviem stručne, ako fungujú daňové raje, aby ste pochopili rozsah celého problému, s ktorým sa tu potýkame. A takisto skôr, ako budem pokračovať, vám najprv poviem, že tento výbor, v ktorom sú ľudia zo súkromného sektora a verejného sektora, všetci súhlasia s tým so všetkým, čo je uvedené v správe. Poprvé, uvediem čísla Výbor zistil, že nezákonné kapitálové toky z rozvojových krajín sú odhadované na 641 až 941 miliard amerických dolárov. To znamená, že aj veľmi tie konzervatívne najnižšie odhady presahujú čistý zákonný prílev do chudobných krajín. A zodpovedá to asi 10 násobku rozvojovej pomoci, ktorú dostávajú chudobné krajiny. To je množstvo peňazí v čiernej ekonomike. Nielen to, zistili sme, že bohatí ľudia a bohat, pod bohatými má na mysli tí, ktorí majú asi milión amerických dolárov, čiže americkí dolároví milionári, nachádzajú v podstate, majú peniaze v daňových rajoch, ktoré zodpovedajú americkému HDP. A nie len to, 20% týchto skrytých peňazí má podstate majú vládnúca vrstva v rozvojových krajinách. Ak sa pozrieme na makroekonomický aspekt tohoto všetkého rozloženie príjmov a bohatstva, to znamená, to nás môže sklamať, že vládnúca trieda chudobných krajín je nadmerne zastúpená v daňových rajoch, ak to tak môžem povedať. Takisto vieme, že bohatí ľudia na západných krajinách uzna, v podstate hovorí, priznávajú iba 5 toho, čo ukladajú v daňových rajoch. A keď v podstate tu už nebudem hovoriť o tej stránke redistribúcie v tejto veci. Takže čím sa líšia daňové raje od toho, čo nazývam normálnymi štátmi. Poprvé majú dvoje účtovníctva, majú v podstate jedne, jedny zákony pre miestne firmy, ktoré e, vysoko zdaňujú a potom majú normálnu reglementáciu. A potom majú iné zákony pre firmy, ktoré prevádzkujú svoje podnikanie v iných krajinách. Títo zahraniční investori majú nulovú daňovú povinnosť žiadne reglementáciu alebo minimálnu reglementáciu a uchova, uh, uh, tajomstvo to je tzv. legislatíva pre zahraničných investorov. A v podstate e, tieto daňové raje majú zarábať príjmy od investorov na administratívnych a registračných poplatkoch. A povedzme si to otvorene. Legislatíva pre zahraničných investorov robí také škody, že ju nemôžu využívať domáce firmy. Táto legislatíva je výlučne zameraná pre firmy, ktoré majú daňový základ v iných krajinách. Keď si pozrieme, ako sa rozlišujú tieto legislatívne normálne štáty, teda daňové raje a normálne štáty. Normálne štáty nemajú vyčlenenie takéto špeciálne podmienky. Majú auditor, majú verejné registre podnikateľské, majú požiadavky na vedenie účtovníctva a majú vyváženú legislatívu, ktorá e, zahrňa záujmy všetkých členov spoločnosti. V daňových rajoch nič také nie je. Sú tam tzv únikové klauzuly, to znamená, ak chcete ísť niekde a chcete vyšetrovať finančné prostriedky, tak majiteľ v podstate je včas informovaný, aby mohol presunúť peniaze do iného daňového raja. Majú takisto výnimky. Norský výbor, vzhľadom na toto, sa veľmi skepticky stavia k tomu, čo si myslí G20 ako riešenie problému daňových rajov. To znamená výmena informácií, pretože samotná štruktúra, o ktorej tu teraz hovorím, sú to daňové systémy absolútne ohraničené. Žiadny prístup k verejným informáciám, nič nie je vo verejných registroch a nie je tu žiadny audit. A výmenou informácií sa nič z tohoto neodstráni. Ani zmluvami o výmene informácií sa nič týmto neodstráni. Toto je Barack Obama, e, keď kandidoval vo voľbách, keď tvrdil, že toto je buď najväčšia budova na svete, alebo najlepšie daňový únik v podstate to Ugland House. Je to maličká budova na Kajmanských ostrovoch, kde údajne registrovaných 12 748 firiem, kde údajne teda podniká tento počet firiem. Táto budova, tam je väčšinou uh, e, Apple právnická firma a všetky tieto právnické firmy, v podstate tam iba svoje schránky. Zisky, ktoré sú registrované, idú odinakiaľ sú zarobené v New Yorku, v Londýne alebo niekde inde na západe v mestách, nie sú vytvorené na Kajmanských ostrovov a samozrejme to dobre svedčí o tom, že tam neprebieha žiadna činnosť, nič sa tam nedie tá hodnota, ktorá je vytvorená, by mala byť zdanená niekde inde a určite by nemala byť zdanená nulovou daňovou sázbou v daňových rajoch. Umelé štruktúry, takže britské panenské ostrovy, 19 tisíc obyvateľov, 830 tisíc zaregistrovaných firiem, to znamená 43 firiem na osobu ktorí tvrdia, že jednoducho fungujú z, tej, z toho odtiaľ. To nie je možné, jednoducho je to nedostatok činnosti, jednoducho sú to ľudia, ktorí žijú niekde inde. Ďalšiu vec by som chcel povedať. Daňové raje sú maličké jurisdikcie s obrovským množstvom finančných tokov, kapitálových tokov, ktoré tam prichádzajú. Pre nich nemá zmysel, aby zavádzali nejakú reglementáciu, ak nezdaňujú kapitál. Ináč sa to pre nich neoplatí. Ak by mali zdaňovať kapitál, tak by ich obchádzali. Nikto by tam nešiel, pretože by mali v podstate iba poplatky za transakčné náklady a na tom by nezarobili. Takže hovoríme tu o tom, môžeme to zreformovať, môžeme zreformovať tieto podvody, daňové podvody a odpoveď na túto otázku dostávate tu. Jednoducho sa to nedá. Nie je to zmysluplné. A tu je v podstate sedem spôsobov, ako obmedziť dopad týchto roz, e, daňových rajov. Takže začnem od druhého konca, začnem s bodmi 5 a 6, ktoré sú samozrejme daňové raje, zabezpečujú, že trestná činnosť je bezpečná, pretože je možné schovať peniaze bezpečne aj pri trestnej činnosti, v trestnom vyšetrovaní. E, v podstate sa nezistí ten trestný čin, alebo tam, kde sa zistí, tak je to nie považované za trestný čin. A po druhé, to, čo sa nám zdá byť ako veľmi zaujímavé, ako znížiť dane, e, tým vylúčiť daňové raje, to možno bude znamenať, že E, to vlastne zničí celý oficiálny e, sektor a daňové príjmy sa znížia. Upozorňujem na tie ďalšie veci. Norský výbor si myslí, že daňové raje ovplyvňujú suverenitu iných národov. Prečo o tom hovoríme? Všeobecne sa vie v rámci medzinárodného daňového práva, že príjem má byť zdaňovaný v krajine, kde tento príjem vzniká, tam, kde bol vytvorený. To je princíp zdaňovania pri zdroji. A že majiteľia by mali byť zdaňovaní tam, kde majú trvalý pobyt. E, v tých daňových rajoch, tam, kde sú tie poštové schránky, sa nič nedeje. A preto Norský výbor tvrdí, že daňové raje poskytujú daňovú rezidenciu firmám, ktoré fungujú v iných štátoch a ktoré sú riadené a spravované súkromnými osobami, ktoré bývajú v iných štátoch a blokujú všetky informácie o týchto firmách a ich majiteľoch. A tým vlastne kradnú iným krajinám daňový základ. Nielen to, samozrejme, že to robia, samozrejme, že majú zneužívajúcu legislatívu a tým pádom sú atraktívne ako stanice pre investorov to im dáva silnú pozíciu vyjednávania e, voči chudobným krajinám, ktoré potrebujú kapitál a využívajú túto pozíciu tým, že podpisujú daňové dohody s chudobnými krajinami. Tam, kde chudobné krajiny sa zbavia všetkých daňových práv výmenou za kapitál daňové zmluvy, a to vám pripomeniem, majú odstrániť dvojité zdanenie a v tomto prípade sa dane neplatia nikde a tu ide práve o napríklad Indiu. Za posledné roky 57 všetkých priamých zahraničných investícií do Indie prišlo z mladých z drobučkej krajiny, kde jednoducho nie sú takéto peniaze. Buď v podstate to dochádza k podvodom, alebo niekto jednoducho posiela peniaze cez Mauricius ale v podstate tam nie je zdaňovanie tých peňazí, ktoré idú do Indie, takže v podstate je to daňový raj pre investorov. Daňové raj poškodzujú aj finančné trhy. Prečo? Pretože jednoducho aj kríza nám poukázala, že finančné inštitúcie a súkromné firmy schovávali v daňových rajoch svoje e, záväzky pohľadavky. E, samozrejme tu ide aj k obchodovaniu cez insider training, to znamená tých, ktorí majú interné informácie, pretože sa dostávajú k súkromným informáciám a to v podstate vytvára informačné asymetrie na finančných trhoch, čo zvyšuje rizikové prémium, rizikovú prémiu a zdražuje peniaze na úvery. To je známy mechanizmus, to, o ktorých ekonomovia hovoria hodne a dlho. Nielen to, ale podrývajú, daňové raj podrývajú aj národné daňové systémy a zvyšujú náklady na zdaňovanie. Ako? Jednoducho stiažujú zdaňovanie kapitálu, robia to nekorektným spôsobom. A v rozvojových krajinách kapitál je najdôležitejším daňovým základom. Zvyklo tomu byť tak aj v Európe, kedysi počas priemyselnej revolúcie. Tanzánia je prípadom tu na. to krajina, ktorá má viac ako 200 miliónov obyvateľov, ale daňové príjmy predstavujú v podstate 70 národného daňového príjmu je iba z 286 podnikoch. Čo robí táto chudobná krajina, aby v podstate sa vyhla erózii daňového základu? E, Stačí sa to kompenzovať tým, že dávajú vyššie dane tým ostatným daňovým základom, ktoré v podstate môžu využiť, čo napríklad vedie k tomu, že sú tu vysoké dane na vývoz, dovoz, čo vedie k tomu, že tieto chudobné krajiny sú na tom ešte horšie, čo sa týka obchodu. A to všetko brzdí rast. Takisto brzdia alokáciu zdrojov, pretože daňové raje jednoducho zabezpečujú to, že investície do tých sektorov, kde sa dá lepšie využiť tie služby, ktoré ponekajú daňové raje, sú priťažlivejšie. E, znižuje sa tu prepojenie medzi firmami tým, že sa využívajú subjekty v daňových rajoch a následne potom kapitál sa alokuje nie do tých projektov, ktoré sú vysoko výnosné, ale inde. A to v podstate oslabí alokáciu zdrojov ako takú. A dostanem sa teraz k makroekonomii a demokracii a prepojím to s tým, čo hovorili dvoja predrečníci. Takže jedným z hlavných príspevkov nášho výskumu je, že inštitucionálna kvalita asi najdôležitejším aktérom rastu. Hovorím tu o inštitúciách a kvalite inštitúcií, hovorím tu o byrokracii verejného systému, o procese legislatívy, o demokracii, o právnom štáte a tak ďalej. A viete, že zlepšená kvalita inštitúcií môže v podstate sedemkrát znásobiť národný príjem. Príjem naša Norská komisia hovorí to, že daňové raje Eh, v podstate robia príťažlivým to, aby sa kradli zdroje od spoločnosti, pretože v podstate ten ukradnutý majetok sa dá schovať a daňové raje poskytujú eh, eh, stimuly vládnucej elite, aby oslabila ich vlastnú inštitucionálnu kvalitu svojich vlastných krajín, aby tým uľahčila krádež zo spoločnosti. Môžeme proti tomu bojovať? Ukážem vám, ako vlastne čo sa deje. Ak sa kradnú peniaze daňových poplatníkov, to znamená, že sa menej investuje do inštitucionálnej kvality. Mobutu Sese Seko, bývalý prezident Konga z 65. až do 97. roku, jeden z najbohatších diktátorov ukradol za 70, v 70. rokoch približne 15 až 20 národného rozpočtu. Peniaze ukryl v daňových rajov a v dôsledku toho príjemná obyvateľa v 92. roku bol polovicou toho, ako tomu bolo v roku 1960. Aj to je príklad rozvoja. Druhý príklad. Sania Bača, bývalý prezident Nigérie, ukradol minimálne 3 miliardy amerických dolárov. Len v Švajčiarsku Vieme, že má oveľa viac ďalších daňových rajoch, ale jednoducho nevieme koľko. Pán 10%, pán Zardari, manžel Benazir Butu, e, prezident Pakistanu, a to sa nazýva pán 100%. Ukradol 500 miliónov amerických dolárov, to je ten najnižší odhad. 50 až 35 miliard amerických dolárov rodina Suhartov v Indonézii. To sú zase len tie priemerné odhady. Ďalej, Uvediem ďalšie príklady toho, čo sa deje. E, lesy vo Filipínach, Indonézii a Malajsku umožňujú príležitosť politikom obohatiť sa. E, prieskumy ukazujú, ako príjem z týchto dažďových pralesov prispel k zámernému ničeniu štátnych inštitúcií v juhovýchodnej Ázie zo strany politikov. Takisto vieme z výskumu, alebo z prieskumu, že rozvojové krajiny, ktoré sú bohaté na ropu, sa stali menej demokratickými a preto majú menšiu možnosť zabezpečiť si rast to nie je ešte všetko. Je to ešte horšie, ako si myslíte. Daňové raje nielenže ponúkajú miesto, kde môžete schovať peniaze a tým poskytujú peniaze na to, aby sa ničila kvalita inštitúcií verejného sektora, ktoré by mali poskytovať väčší, podnik, väčší priestor súkromným sektorom. Dokonca môžu mať negatívny dopad aj na samotnú vládu jednotlivých krajín a spravovanie týchto krajín. 27 afrických krajín na juh od Sahary máme v Afrike. V čase nezávislosti len 5 z nich malo e, prezidentský systém, ostatné boli parlamentné demokracie. Momentálne všetkých 27 krajín prešlo na systém prezidentský, okrem troch. Mauricius, Južná Afrika a Botswana. Je dlhý zoznam prezidentov v týchto nových štátoch, ktorí rozkradli spoločnosť uvediem len zo pár mien. Mohol by som e, samozrejme robiť ten zoznam nekonečne dlhý. Prečo menia k ústavu v mnohých krajinách? Toto je známy paradox. V priemere v podstate pokles zdrov zabezpečuje znižovanie rastu na pravej strane je export prírodných zdrojov ako percento HDP a na ľavej strane je rast. Ako sa posúvame doprava, tak zistujeme, že tieto krajiny napriek tomu, že sú bohaté na prírodné zdroje, majú nízku mieru rastu. To je paradox bohatstva. A preto táto regresná línia ide smerom nadol. Ide o, svedčí o tom, že či, čím viac máte prírodných zdrojov, tým menšiu mieru rastu máte. Ale je to určitá variácia u nás. My v Norsku nám sa darí veľmi dobre. Takže prečo? Čím sa vlastne líšia tieto krajiny? Aká je odpoveď na túto otázku? Tu nám máme dve regresné čiary z toho istého príkladu, kde sa hovorí o tom, že krajiny, ktoré majú dobré inštitúcie, e, tento paradox bohatstva na nich vôbec nepôsobí. Nemajú negatívnu koreláciu medzi rastom a prírodnými zdrojmi, ale krajiny so zlými inštitúciami majú takúto negatívnu koreláciu, dokonca ešte horšiu. A je tu ešte ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť. Krajiny s dobrými inštitúciami sú všetko parlamentné demokracie. Zdá sa, že prezidentské systémy v mnohých chudobných krajinách zabezpečujú, že sa dostáva moc do rúk len niekoľkých a sú tam oslabené tie vzájomné páky a e, vzájomné kontroly. Takže tie daňové raje vlastne zabezpečia, že nemôžu internalizovať svoje vlastné aktivity ak by neexistovali takéto miesta, kde sa by sa dali schovávať peniaze, tak by museli v podstate si uvedomiť, že budú potrestaní u nich doma. A to by viedlo týchto lídrov k tomu, aby konali inak, ako konajú teraz. A západný svet v podstate ponúka tieto E, daňové raje a myslíme si, že vy má informácií vyrieši všetko. My si myslíme, že tieto štruktúry budú fungovať jednoducho ďalej a že sa v podstate nič, ale vôbec nič nezmení. A preto navrhujeme, aby sa inicioval medzinárodný dohovor o transparentnosti medzinárodnej činnosti ktorý by v podstate podchytil tieto škodlivé štruktúry. Na vnútroštátnej úrovni podľa mňa potrebujem viac nástrojov, aby sme obmedzili škodlivú manipuláciu tzv. transferových cien, ktoré sa realizujú v mnohých krajinách. Tvrdíme, že je potrebné registrovať tie firmy, ktoré uľahčujú registráciu daňových rajov. A potom nadnárodným firmám chceme povedať, máte webovské stránky, kde je, sa hovorí na množstvo o dobrom sociálnom správaní sa. Áno, je fajn, že platíte dane a že budujete spoločnosť. Ak áno, tak nám to podložte konkrétnymi číslami. Ukážte, čo robia aj vaše cerské spoločnosti a cerské spoločnosti, cerské spoločnosti a ukážte nám, koľko platíte na daniach ako percento zdaniteľného príjmu. A potom uvidíme že to, čo tvrdíte, že robíte, naozaj aj robíte. A takisto potom hovoríme v rámci Norskej rozvojovej agentúre, že by nemala investovať do daňových rajov a norskej vláde hovoríme, že by mala pomôcť chudobným krajinám e, podporiť tú príjmovú stránku, vylepšiť ich príjmovú stránku. Takže dovolte na záver povedať, že Norský výbor o daňových rajoch a rozvoji si nemyslí, že môžeme pokročiť vpred, čo sa týka rozvoja, kým nepomôžeme rozvojovým krajinám zbaviť sa toho, to, čo paralizuje chudobné krajiny a čo vlastne zavádzajú a využívajú západné krajiny. Myslím si, že s tým je potrebné niečo spraviť a že toto je jedna z hlavných prekážok zlepšenia a vývoja v chudobných krajinách. Ďakujem pekne. Ďakujem vám za prezentáciu. Ďalším rečníkom bude Raymond Baker. Dám mu slovo na 15 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Thomas Poggi, filozof na Jelskej univerzite a Sanjay Reddy, ekonomik Barna College obe vo Spojených štátoch odhadujú, že asi 18 miliard ľudí ročne umrie na základu hospodárskej deprivácie alebo priamo v dôsledku e, ekonomickej deprivácie. Ak by to bolo zhruba správne, alebo teda približne správne, tak by to znamenalo toľko, že počas týchto troch hodín, no, čo tu zasadáme dnes popoludní, asi 6 tisíc ľudí umrie jednoducho e, z hospodárskej deprivácie alebo z dôvodov, ktoré priamo vyplývajú z ekonomickej deprivácie. A to nás vyzýva k tomu, aby sme jednoducho zastavili, alebo teda položili si celú finančnú rovnováhu hospodárskeho rozvoja na stôl, aby sme sa tým začali zapodievať a riešili to. Jednoducho si už nemôžeme dovoliť vyberať si to, čo chceme riešiť a to, čo nechceme riešiť. Mohli by sme zadefinovať eh, celú túto ekonomickú rovnicu, akým spôsobom chceme, za predpokladu, že bude obsahovať celý kapitál, ktorý pri, prichádza do rozvojových krajín a celý kapitál, ktorý vychádza a potom čo z toho zostáva v rozvojovým krajinám. Pri tom, aby sme zabezpečili túto potrebu otvorenejšieho ducha pri analyzovaní týchto otázok, bolo do, vstup, pristúpilo niečo nové do globálnej politickej agendy. Um, Finančné toky sa už teraz e, považujú za kľúčovú časť e, tejto veľkej finančnej rovnice. A zrejme, že za posledné dva roky sa to výrazne zvýšilo. No, kvôli tomu to malo v Norsku, e, boli do Norsku dokonca dve konferencie, ktoré sa sústredili na na tieto nelegálne finančné toky a aký majú vplyv na rozvoj. A vlastne v tej, z týchto konferencií vzýšla pracovná skupina, ktorá bude pracovať na otázke finančnej integrity a ekonomického rozvoju. Teraz to, to zúčastňuje 60 krajín rôznych eh, mimovládnych organizácií, ktoré vlastne riešia tieto otázky. Nemecko založilo medzinárodnú eh, daňovú jednotku, ktorá sa sústredí takisto na tieto otázky. Aj Španielsko samozrejme vysiela e aj predsedníctvo EÚ alebo v rámci svojho predsedníctva v EU veľmi vysokú úlohu tomuto pripisuje. Takisto bola aj dvojdňová konferencia, ktorú organizovala Svetová banka v septembri k tejto téme a na po, minulý mesiac bolo aj rokovanie Svetovej banky v Istambule. A tieto témy sú teraz vlastne presne opačne, čiže už sú nezvratiteľné, sú na stole, už sa o tom hovorí, je to náš bežný jazyk, hovorilo sa aj na G 20 GA a podobne jednoducho, keď sa dokonca už aj finanční ministri na G20 sa o tom rozprávali, ale nedopodarilo sa im dosiahnuť eh, žiadne pokroky alebo žiadne prísľuby pre rozvojové krajiny, že by sa niečo mohlo zmeniť. My v západných krajinách sme zodpovední za to, že vytvárame e, tento svetový e, finančný systém, o ktorom tu hovoril pán profesor. A tento systém samozrejme obsahuje aj daňové raje, aj rôzne tajné jurisdikcie, Ehm, o množstve rôzne e, falošné nadácie a činnosti, prania špinavých peňazí, e, nelegálny obchod, cez ktorý ešte ide viac nelegálnych e, peňazí cez hranice a potom my máme množstvo, množstvo zákonov, tuto v západnej krajine, ktoré zabezpečujú to, aby sa tieto špinavé peniaze prečistili a dostali sa do našich ekonomík. Úplná analýza tohto stieňového globálneho finančného systému je práve práca, ktorú pripravil pán profesor Šeltrup a jeho skupina. Keď si prečítate jeho prácu Tax Havens and Development, ktorá je aj na jeho stránke, tak e, zistíte, alebo zistíte, ako funguje tento proces. To je najlepšia práca, ktorá sa venuje tejto téme. V rámci našich programov globálnej finančnej integrity my sme analyzovali rozsah e, týchto objemov nelegálnych peňazí. A ja som urobil odhad asi 500 až 800 miliard dolárov ročne a ak vieme, že keby sme chceli mať samozrejme sofistikovanejšiu analýzu, na to sme najali ekonóma z Svetovej banky, ktorý mal 30 rokov skúseností z Svetovej banky a rozhodol sa, že použije dva ekonomi- dve ekonomické rovnice, ktoré tu dlho už existujú a ktoré používala aj Svetová banka, reziduálna metóda a obchodná štatistika. Tieto modely využívali mnohí ekonómovia mnohé roky a my sme v podstate prví, my, ktorí uplatnili tieto modely na údaje, ktoré sú k dispozícii z rozvojových krajín. To znamená aj obchodné údaje, aj obchode z platobnej bilancie a podobne. Až vypočítame, že asi 850 miliárd až e, niekoľko biliónov prostriedkov sa presúva e, cez e, toky a skoro všetko z toho ide cez naše západné krajiny. Norsko odhaduje takéto odhady veľmi približne. Takže ale však tieto odhady neobsahujú pašovanie, e, neobsahujú napríklad e, zlé ocenenie služieb a vlastnejšie služieb a takisto e, veci, ktoré nie sú hnutelné, takisto neobsahujú to krajiny tretích um, tzv. Tretieho, tretej kategórie krajín v Afriky. Ale keď sa pozrieme na tieto prostriedky v biliónových sumách dolárov, tak je to, keď predstavíme, že tá pomoc je 100 biliard dolárov, to je v pomere 10 ku 1, čiže za každý jeden dolár, ktorý my e, veľkoryso pošleme cez e, ponad stôl, dostaneme nie, popod stôl 10 dolárov. Takže za 48 rokov mojich skúseností, vrátane 15 rokov, že som žil v Afrike, som nevidel nič z toho, alebo nič také škodlivé pre rozvojové krajiny, ako tento masívny e, tok e, nelegálnych peňazí, pretože to vyprázdňuje e, rezervy v tej mene, ničí to konkurencie schopnosť, ničí investície, podkopáva obchod, podkopáva podnikateľské prostredie. Um, v rámci ekonomických e, situácie nič nie je také škodlivé pre tieto rozvoje krajiny. Ani ich politika, ani ich životné prostredie, nič ich tak neničí ako tieto nelegálne peniaze. A tento celý globálny finančný systém, ktorý vlastne e, tlačí tieto peniaze, táto realita je vlastne ten najškarečou kapitolou v globálnej ekonomike od otroctva. Ale tieto peniaze sú zároveň aj najväčším zdrojom financií financovania rozvoja v najbližšom najbližšej budúcnosti. Keby sme mohli polovicu alebo len štvrtinu týchto peňazí dostať pod kontrolu, aby sme vlastne znásobili prostriedky pre, eh, pre tieto krajiny pre znedňovanie chudoby. No a ako chcete tieto toky eh, dostať pod kontrolu. Ja viem, že tento výbor ešte chce organizovať dva takéto mítingy, kde sa bude diskutovať o týchto témach, akýmto spôsobom môžete tieto toky odchytiť. Eh, ja nebudem teraz o tomto hovoriť, uvedol by som len dve myšlienky. Jedna vec je, cieľom je, je odchytiť alebo zistiť, kde sú. Cieľom nie je zastaviť eh, tieto, akože zastaviť tieto toky, to by boli, že si žadovalo ohrobné opatrenia, ale chceme aspoň dostať to pod kontrolu alebo vedieť o tom. Eh, potom druhá vec je, je potrebné zabezpečiť určité konkrétne kroky, ale samozrejme, že odchytiť tento systém to nie je zase až taká veda a je to otázka politickej vedy. Ja som veľmi rád, keď vidím, že, politická, že Európska únia zvyšuje svoju ochotu riešiť túto tému a myslím si, že vedúca úloha v tejto otázke musí prísť z Európy. Ja si myslím, že aj vo Božolí sme mali prácu, veľmi príjemné prostredie v práce s kolegami a sme, sa teším, že budeme ďalej v takomto duchu spolupracovať. Ďakujem pekne. Mm, samozrejme, že ten aplaus patril rečníkovi. Ďalší rečník, myslím si, že nebudem mať problém vysloviť jeho men na je to pán Pedro de Vasconcelos a dávam mu 15 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za pozvanie. Som rád, že tu môžem byť. Je to pre mňa čest, ako už bolo povedané predtým. E, momentálne pracujem v pracovnej skupine e, pre remitancie pre úhrady prostriedkov alebo pre finančné toky aj v súvislosti s krízou. A momentálne som za, čiže za týchto 15 minút by som chcel poskytnúť prehľad o tomto jave, aj aké sú závery z toho, čo pracovná skupina uh, uzavrela, ako, aký je dopad eh, krízy na tieto finančné toky a aký je výhľad tohto javu, tohto javu v najbližších rokoch. Neviem, či to veľmi dobre vidíte, ale je to definícia. Chcel by som túto definíciu tam, chcel som tú definíciu tam uviezť, lebo za posledných 10 rokov sa vlastne tieto remitancie objavili. My sme pred desiatimi rokmi e, vlastne sa mali venovať tejto téme, lebo za každým sa vždy musí presne zadefinovať, čo to predstavuje. Pretože obsahuje v sebe veľmi veľa ľudského aspektu, a týka sa to množstvých ľudí, týka sa to súkromného verejného sektora, e, občianskej spoločnosti. Je to v podstate e, ľudský aspekt, ale hlavná vec je, že sa jedná o peniaze, a pre interpretáciu by som vám chcel ukázať túto mapu. Map, toto je mapa finančných tokov, teda finančných tokov rozvojovému svetu, aspoň ro, odhad toho, ako to bolo v roku 2006. Dnes sme v 2009. Toto v podstate vtedy bolo 200 uh, e, miliard. Dnes hovoríme asi o 280 miliardách podľa údajov uh, Svetovej banky a niektorých iných štúdií. Aj keď jasné, že sa nedá presne hovoriť o jasných, o presných hodnotách, jednoducho dôvoda, že centrál, centrálne banky mnohých z týchto krajín nemajú šajnu, koľko je to peniazy. Čiže to všetko sú odhady a sú to konzervatívne odhady. Aj napriek polovice kríze, polo, že, sme pre, že sme v kríze, vidíme takéto sumy, ktoré sa týkajú jednotlivých regiónov sveta, osobitne rozvojových krajín, kde pre mnohé z nich, čím väčšinu z nich si uvedomujete, že tento tok zahraničného kapitálu predstavuje viac než akákoľvek rozvojová pomoc oficiálna, priame zahraničné investície a osobitne v časoch krízy. To platí aj pre Afriku kde v podstate tieto prostriedky, ktoré posielajú chudobní ľudia ešte chudobnejším ľuďom, tie prevyšujú akýkoľvek finančný tok, ktorý si môžete predstaviť. A v mnohých prípadoch je to aj kombinácia tých ostatných. Čiže ako môžete vidieť, v niektorých, prípade niektorých krajín je to 25 ich HDP, ale aby ste mali predstavu o tom, že aké sú tie objemy. Jeden aspekt, ktorý je zaujímavý pre nás, e, v rámci týchto rozvojových iniciatív, že takmer polovica z týchto peniazí ide do vidieckých, roz, vidieckých oblastí v týchto rozvojových krajinách. Preto vlastne aj Medzinárodný mm. zmenový fond, e, ktorý tu je zastúpený, má tohto veľký záujem. Ale ak e, sú to, je to veľa peňazí, sú to súkromné toky za najbližších 5 rokoch, to bude hodnota 200 miliard z USD do regiónu Afriky. Čiže hovoríme tu naozaj o dopade týchto dopadov. A samozrejme, že hlavná otázka súvisí s nákladmi, pretože v remittancie vždy ide o náklady. Za 10, 10 rokmi, keď niekto potreboval poslať 200 dolarov svojej rodine, zaplatil by nejakých 20-25 za, za to. A robil to každý mesiac. Nemohol to robiť tak, ako to, e, to robili tak, ako tu niekto pošle museli to v cashom poslať na konci a zaplatili 25% z toho e, poplatku, pretože nemali inú možnosť. E, e, sú niektoré firmy, ako napríklad Western Union a podobne, poskytovali takéto veľmi dobré služby pre nich, ale neboli jediní a v tých vidieckých oblastiach, napríklad v Kenii, tam vás to bude stať 25%. Teraz 10 rokov neskôr, kde sme v, na vidieku v Kenii poslať peniaze stojí menej ako 5% a robia to takým spôsobom, že mnohí ma, málo z, z vás to pozná, robia to cez eh, mobilné telefóny, e, nemajú e, počítače, to aby ste vedeli, že kde sme boli pred desiatimi rokmi a mnohé z riešení, ktoré sú dnes v dispozícii, e, pre tých, ktorí posielajú peniaze, neboli pred desiatimi rokmi. Dopad krízy, áno, zlepší tieto nové myšlienky, akým spôsobom môžete znižovať e, tieto alebo poplatky za tieto posielané peniaze, ale hovoríme tu aj o aj môžem vám to potom ukázať, že tie toky peňazí sú dnes také, ako boli pred dvoma rokmi, ale mohli by byť oveľa vyššie bolo by veľa vyššie, čo je aj tiež v podstate len indikácia, lebo aj migrácia vedie k tomu, že pretože tie peniaze, posilné peniaze sú vlastne s dôsledkom migrácie, a bolo to tu uvedené aj predtým. To znamená, že ľudia musia uh, viac ako 200 mm, miliónov ľudí si muselo svoje rodiny opustiť a vlastne sa obetovať a vycestovať e, od rodiny. Čiže v to, tie, táto kríza je veľmi tvrdá pre migrantov. Snažia sa udržiavať e, tento konštantný tok e, peňazí pre ich rodinu doma, ale dá sa len toľko, koľko sa dá. Snažia sa migranti v Amerike či v Európe sa snažia žiť s menším množstvom peniazy, aby mohli svoje peniaze poslať rodinám, ktoré sú nutne potrebné a nie, kto, ale toto, to, tieto peniaze nie sú však e, e, rozvojové peniaze, to sú peniaze, ktoré idú priamo do predska týmto rodinám a keď sa to zastaví, tak to môže spôsobiť obrovskú tragédiu. A tieto peniaze z 90% sa použijú na spotrebu, tak si viete predstaviť, aký to má vplyv na ich každodenný život. Čiže to sú veľmi dôležité toky a kríza má vplyv do takej miery, ako môžu vidieť napríklad v Afrike, že to takmer 13 percentnému zníženiu týchto prostriedkov došlo. Samozrejme, že všetko závisí od krajiny po krajinu, sa to, je, to, je to rôzne. V niektorých krajinách je to 13%, v niektorých 17%, ale stále je to množstvo peňazí dosť veľké e, a ale aj straty sú veľké z tých peniazí, ktoré rodiny už nedostávajú. K tomu ešte, keď pridáme aj potravinovú krízu, tak vlastne naozaj e, zdražuje byť chudobným v rozvojovej krajine. Ak by sme sa mohli pozrieť ďalej, len aby sme povedali z hľadiska výhľadov, ako som povedal už predtým, bolo tu aj pracovná skupina G8 e, k týmto, týmto finančným tokom. Výhľad na najbližšie dva roky je taký, je tu veľká otázka. My si myslíme, že toky peňazí sa stabilizujú. Všetko bude vlastne závisieť aj od toho, aké budú výmenné kurzy s americkým dolárom, ale za mnohých E, okolnosti by to mohlo zostať na, okol, na tej úrovni a v roku 2011 sa to opäť e, zase naviaže na migračné e, správanie. Čiže neočakávame, že dojde k výraznému poklesu, ale budú tu ešte určité účinky ako postkrízové a podobne. Čiže ja by som teraz chcel e, prejsť k ďalšej diskusii, ako som už spomenula predtým, že samozrejme, že tieto peniaze už privádzajú množstvo ľudí k stolu, aby o tom diskutovali, ale v podstate je to globálna e, je to vlastne, prepačte, ľudská tvár globalizácie a je to veľmi dôležitý aspekt, lebo keď chcete diskutovať o otázkach nákladov, tak e, skúsite hľadať e, spôsob, akým spôsobom, aký má dopad ten rozvoj na tieto finančné toky. A keď to chcete urobiť, tak prvá vec, čo musíte urobiť, je, že musíte povedať, čo, ne, čo, nebude, čo sa nesmie robiť pretože nesmú sa stať e, náhradou za rôzne um, rozvojovú pomoc. To sú síce finančné prostriedky súkromné, ale sú to súkromné toky, čiže nejdú, nejdú rovnakými kanálmi, nejdú e, rovnak, na rovnaký účel a rovnakému cieľu. Takisto je to rôzne pre jednotlivé krajiny a to je tiež dôležité. Je, e, sú tam veľmi pozitívne a negatívne aspekty týchto peniazí a podstatná vec je chápať, aký je výsledný e, efekt a keď sa pozriete na toto, toto je malá ilustrácia toho, čo som práve teraz povedal. Čiže ako vidíte, remitancie sú faktorom migrácie a tento tento jav môžete mať do nekonečna a keby ste do toho zakomponovali ešte proste pakovanie, tak máte nedostatok e, e, hospodárskych e, príležitostí. Čiže napríklad v Kenii tých najprv to vytlačilo to ľudí z vidieku ďalej, potom z miest musia odísť, musia odísť ďalej do zahraničia, idú do napríklad Spojeného kráľovstva a podobne. A nedostatok domácej aktivity ekonomickej je práve tým základným motivom pre migráciu. A keby sa tieto peniaze mohli nejakým spôsobom podchytiť po pri tom, že keď prídu do Kene, tak e, možno by mohli pomôcť zastaviť e, tie tú migráciu. Tá myšlienka je veľmi dobrá, e, čiže bolo by dobré teda podporiť, aby tieto finančné toky boli a aby sa, aby sa dostali pod kontrolu. A otázka týchto 5, aby sa to zvyšilo o 5 na bližších rokoch, tak to je hneď 5 eh, miliard eh, pre tento región. Ako sa to dá urobiť? Za posledných 10 rokov sa to udialo v Latinskej Amerike. Jednoducho je potrebné zabezpečiť informácie. Eh, Boli tam aj niekoľko hráčov, mali informácie a za posledných 10 rokov ste videli, že tieto informácie mali vplyv na toky nie o 5 miliard, ale 60, 60 miliard dolárov, ktoré posielajú migranti naspäť do domov svojej rodine, svojim rodinám. Samozrejme, že to potom si vyžaduje, alebo vyvolalo veľkú konkurenciu na trhu a vlastne si konkurujú potom migranti aj na oboch, na oboch stranách sme svedkami toho, že to má potom aj vplyv vlastne na znižovanie nákladov e, na tie finančné toky, že ich to toľko nestojí, aby posielali peniaze domov. Ale Čiže momentálne aký je problém? Problém je možnosť výbor, výberu pre migrantov v podstate. Nie každý má veľmi veľké finančné možnosti zo, vo svojej peňaženke a pre milióny ľudí v rozvojových krajinách e, je to ešte horšie. Oni nemajú možnosť si vybrať, e, že koľko peňazí minú, minú. Oni môžu sa roz, rozhodnúť, či použijú peniaze na manrac alebo na e, nejaké jedlo, na spotrebu a v podstate veľmi málo peniazy zostáva na nejaké malé investície, na malé a stredný podnik a podobne. Nedostatok finančných e, príležitostí je vlastne podstatný a sme svedkami aj toho, a toto je aj veľmi dobre známa vec, že tá skutočnosť, že sú tieto peniaze naviazané na iné finančné veci, ako napríklad mikropožičky a podobne, keby to tak bolo, tak by sme mohli podporiť to, čo sme už hovorili aj predtým, tie finančné E, možnosti aj e, mohlo by to viesť k tomu, aby sa tieto peniaze menili na úspory a podobne. To by spôsobilo veľkú zmenu. Čiže ak sa pozrieme na tie odporúčania, ehm, to sú informúčania, ktoré prišli priamo z Globálneho fóra pre remitancie, ktoré boli v Tunise a týka sa afrického regiónu, ale vlastne to aj pre celý rozvojový svet sa to dá uplatniť, ako môžete vidieť ehm, čo to obsahuje, že sa tam zvyšuje schopnosť alebo hospodárska súťaž v eh, tých, čo poskytujú možnosti pre, mm, eh, pre posielanie peňazí, pretože hovoríme o migrantoch, ale mnohí z týchto eh, príjimateľov peňazí majú prístup k finančným službám, k iným službám, vlastne si môžu požičať ako prostriedky, Takže týmto vlastne sa aj zvyšuje aj tá kapacita vlastne v, lokálnych hospodárskych aktivitách. Ďalej, ako som už spomínala aj predtým, e, technológie, to je veľmi dôležité, ako som spomínala, že využívanie mobilných telefónov, vlastne ako malých počítačov pre možnosť posielať peniaze, posielať peniaze to takisto je veľký už rozdiel a keď prejdem k poslednému odporúčaniu, zabezpečiť viac finančných služieb na vidieku to je práve oblasť, kde by sme mohli usmerniť e, tie peniaze z viac ako 200 miliónov migrantov, aby tie peniaze, ktoré posielajú svojim rodinám a aby sme ich vlastne dotlačili k tomu, aby produktívnejším spôsobom využívali svoj vlastný kapitál. Toto sú vlastne odporúčania v dobrom zmysle. Oni samozrejme si vyžadujú ešte vybudovanie regulátorčného rámca a podobne. Tieto informácie takisto nájdete na webovej stránke ak by sa nám podarilo toto pretlačiť a prejdime k poslednému slajdu, prosím vás pekne, pretože na tejto stránke môžete nájsť viac informácií. Takže ja viem, že už mi vypršal čas, tak som to preskočil a sa týmto, týmto končím. Ďakujem. A teraz dám slovo poslancom, ktorí si želajú vystúpiť k hoci ktorému z troch vystúpení, ktoré sme si teraz vypočuli. Pán Kačmárek. Dámy a páni, ja si myslím, že sme si počuli mimoriadne zaujímavú prezentáciu o praní špinavých peniazí, daňových rajoch a tak ďalej. A ja môžem len súhlasiť s tým, že mali by sme mať k tomuto medzinárodný dohovor, lebo je to globálna otázka, tak podobne ako, globálne, e, ako klimatické zmeny. Nemôžeme to riešiť len na miestnej úrovni. Daňové raje musíme jednoducho odstrániť ako také. Nemôžeme to vyriešiť iba v niektorých krajinách a v iných nie. Oh, v podstate nevýhodou takého medzinárodného dohovoru by bolo to, že tie rokovania by trvali veľmi, veľmi dlho, celé veky, kým by došlo k ratifikácii a vôbec uplatňovaniu v praxu. Máme mnoho dohovorov, napríklad e, o rozvoji a jednoducho sa míňajú celé 10 ročia, kým sa to vôbec začne v praxi uplatňovať. Možno by sme mali nájsť nejakú inú metódu, možno by sme mohli nájsť nejaký právny základ v medzinárodnom práve, aby sme to presadili. Spomenuli ste princíp e, trvalého pobytu, rezidencie. Využíva sa to v mnohých európskych krajinách, ako aj v afrických krajinách. Platíte dane tam, kde máte pobyt e, do ja neviem, viac ako 183 dní. To znamená, keď v niektorej krajine pobývate len určitý počet dní, teda pol roka, len vtedy v podstate si získate právo platiť dane v tej krajine. Musíte byť v určitej krajine 183 dní do roka. A E, jednoducho tam musíte fyzicky existovať, nielen mať tam adresu, musíte tam podnikať, musíte naozaj byť e, v tejto krajine nemôže to byť len e, formou toho, že tam máte firmu na vaše meno. A možno to je jeden zo spôsobov, ako odstrániť alebo obmedziť problémy daňových rajov. Ak by sme mohli uplatňovať tento princíp pobytu, Mm, ak teda firmy by museli naozaj, majiteľa firiem museli pol roka fyzicky byť prítomné v nejakej krajine, tak asi by sa oveľa menej mohli obracať a využívať daňové raje. V Nigérii je 300 miliard dolárov e, ktoré sú príjmami z predaja ropy a vieme, že tieto peniaze vôbec nie sú potom investované, použité v tejto krajine, ale sú prevedené do iných krajín. Myslím si, že potrebujeme jednoduché riešenie, niečo, čo by bolo ľahké a priamočiare. Ďakujem, pani Žoli. Zdá sa mi, že iba zriedka, kedy sme mali možnosť eh, konať tak efektívne pre rozvoj ako eh, prostredníctvom útoku na daňové raje. Je to istým spôsobom eh, situácia, ktorá je medzi realitou, ktorú opisuje pani Traore, a využívaním a drancovaním súrovín, boj proti odlesňovaniu, proti divokým skládkam. Toto všetko e, má e, takisto svoj odraz v existencii daňových rajov. Určite si všetci spomínate na, e, na skladky na pobreží Slonoviny, e, kde sa skladovali mimoriadne toxické látky. Bolo to v súvislosti s korupciou. Išlo o jednu firmu, ktorá bola registrovaná v jednej európskej krajine, s daňovým režimom, ktorý si nevyžaduje kontrolu, registráciu a teda takýmto spôsobom unikla kontrole. Mm, myslím tam bohužiaľ na Holandsko. E, takže práve existencia týchto daňových rajov je skutočným dôvodom a vyzývaním k odlesňovaniu, k nadmernému rybolovu E, ove, v rybolove by sme nemali také problémy, keby e, neexistovali tieto možnosti prania peňazí v daňových rajoch. A ja sa chcem spýtať pána profesora, nazdávate sa, že e, opatrenia, ktoré presadzuje OECD, môžu vyriešiť problémy,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 Otázka na všetkých rečeníkov. Bolo to veľmi zaujímavé popoludne. Bolo by fajn, ak by nás tu bolo viac. Bolo by fajn, ak by sme tu všetci mohli byť na mm, tomto vypočutí. Dúfam, že správu pána Šeldrupa dostaneme k dispozícii a mohli by ju dostať všetci poslanci. Myslím, že by bolo naozaj dobré, keby ju všetci mohli dostať jasne to svedčí o tom, že existencia daňových rajov vedie k, k zhoršeniu inštitucionálnej situácie v rozvojových krajinách. Je to akýsi stimul, toto existencia daňových rajov je akýsi stimul na to, aby bolo v týchto krajinách menej integrity, aby politickí lídry boli menej úprimní, vyzýva to ľudí k tomu, aby um, ničili demokraciu. A tak ako povedala pani Traore, v podstate dôvod uh, všetkého toho zla v Afrike spočíva v korupcii, pretože jednoducho nikto nechce niesť za nič zodpovednosť. a tým pádom e, lídry jednoducho okradajú svoj vlastný národ. E, spomínali si tu naozaj astronomické sumy peňazí ohľadom peňazí z rozvojového sveta, ktoré odchádzajú z rozvojového sveta. Vôbec samotná definícia rozvojového sveta tá sa takisto spomína v správe a hovorí sa tam, že viac ako polovica týchto peňazí ide z Ázie. 17% z Európy a 3% z Afriky. 3% z Afriky. Sú to tie isté percentá, o ktorých hovorili pán Šelderup a pán Baker v rámci svojho výskumu. Chcela by som vedieť, aké sú rozdielne podiely a rozdielne percentá, prečo sú tieto údaje také relatívne nízke pre Afriku. Ďakujem a teraz Francesca Keller. Ďakujem a ďakujem všetkým rečníkom za veľmi zaujímavé vystúpenia. Mám otázku na pána Šelderupa, takisto na neho konkrétne na to, čo ste povedali. Povedali ste, že by sme mali pomôcť rozvojovým, rozvojovým krajinám E, v podstate, aby obrazne povedané vysušili tieto daňové raje a aby si zaviedli správne systémy, ako získať daňové príjmy. Ale ako by sme to mali v praxi spraviť? Vzhľadom na to, že vy ste takisto povedali, že v podstate uh, lídry týchto krajín využívajú daňové raje. Čiže ako by sme sa mali do toho pustiť? Z ktorého konca? Ďakujem. No eh, ak nie sú žiadne nové žiadosti o slovo zo strany poslancov, dávam slovo rečníkom a ak sa chcú ešte vyjadriť k niečomu, toho, k niečomu z toho, čo tu odznelo, nech sa páči, dávam vám slovo. Profesor Pán profesor z Norska. Sorry. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za všetky otázky a zodpoviem na ne tak, že poviem to jednoducho takto. Na západe, aspoň minimálne na západe, my učíme naše deti, keď budú tvrdo pracovať, budú sa mať dobre. A tým, že daňové raje budú ďalej fungovať, tak učíme v podstate pracujúcich v rozvojových krajinách, že keď budú kradnúť, budú sa mať dobre. Ak dovolíme daňovým rajom pokračovať vo svojej činnosti, tak vlastne je to naša hamba. A daňové raje v podstate zabíjajú ľudia v rozvojových krajinách, spôsobujú migráciu a e, vedú k nespravodlivému prevzdeleniu príjmu nielen v rozvojových krajinách, ale aj tu na západe. A v podstate naozaj nemusíte byť nejakým genium, aby ste v podstate to pochopili. Jednoducho tých bohatých, ktorí zarábajú na daňových rajoch, to sú tí, ktorí majú kapitál a tí, sú, to sú tí, ktorí v podstate využívajú to, že majú zaregistrované firmy v daňových rajoch. To ma vedie k tej otázke pani Žoli. Aké opatrenia v podstate, ktoré má OECD, by vyriešili problém daňového raja? A moja odpoveď na to je veľké nie. Pretože tieto opatrenia neriešia základ celého problému. Daňové raje cieľene sa zamerávajú na daňový základ iných krajín tým, že majú legislatívu, ktorá platí iba v iných krajinách, nie v ich vlastných a navyše tomu zabezpečujú bankové tajomstvo, to znamená všetko, čo ukradnete, môžete schovať. A to ma vedie k ďalšej otázke. Odporúčili sme ako pomoc chudobným krajinám v lepšej správe príjmov, ale zároveň tu bolo správne povedané, že tvrdíme, že v podstate na tom až tak veľmi nezáleží, pretože všetky peniaze, ktoré odchádzajú z krajín do daňových rajov, sú problémom. A preto sme mi povedali, že prvou prioritou by malo byť nedovoliť škodlivé aktivity daňového raja. Ak sa nám podarí vyriešiť toto, tak sa nám podarí zabezpečiť pokrok v rozvojových krajinách aj v oblasti správy daňových príjmov. A čo sa týka tých nízkych údajov o Afrike, Afrika je chudobná ako taká. A E, chýbajú nám aj určité inštitucionálne údaje. Takže preto, to je odpoveď na to, preto tie údaje sú také nízke, preto tie čísla z Afriky sú také nízke. To neznamená, že ten problém je menší, je možno ešte väčší v Afrike ako v ostatných krajinách. Ale tu chcem zdôrazniť to, že princíp o ktorom všetci hovoríme, je ten, že ak chcete niečo spraviť, čo poškodí iným ľuďom, tak musíte osobne niesť dôsledky za to. A pri daňových rajoch hovoríme vládcom v Afrike, že jednoducho nebudú znašať dôsledky za krádež a nebudujú vlastnú krajinu. A napriek tomu im ešte posielame ďalšie peniaze a bohatnú ďalej uh, aj cez tie nezákonné finančné toky do daňových rajov. Ak toto nezastavíme, tak sa neposunieme vpred. Ďakujem veľmi pekne comment on your question, Mr. Kaczmarek. vaša otázka, pán e, Kačmárek, a predovšetkým to, že ak riešime tento problém, takže by to mohlo viesť takým zdlhavým rokovaniam. Áno, ale to nebráni jednotlivým krajinám v tom, aby začali konať tak ako považujú za vhodné. Ako viete, Spojené štáty minulo, eh, v 77. roku schválilo zákon boja proti nekalým praktikám a ďalším západným krajinám trvalo asi 20 rokov, kým začali riešiť tú istú otázku a teraz sa im to podarilo. Boli tu obrovské obavy v Spojených štátov o tom, že to poškodí hospodárstvo Spojených štátov, že v podstate nebudeme z konkurencie schopní v celom svete, ale ničomu takému nedošlo Takže je tu naozaj obrovská príležitosť pre krajiny na to, aby riešili sami takéto problémy. Norsko e, hovorí nielen o dohovore o transparentnosti, ale aj o tom, čo sa dá spraviť interne na riešenie týchto problémov. otázka Evy Žoli ohľadom OECD procesu. Ako viete, OECD zdôrazňuje výmenu daňových informácií, dohody o výmene daňových informácií medzi krajinami a naposledy to bolo tuším 120 alebo 130 uh, e, dohôd o výmenách daňových informácií ktoré vlastne boli podpísané, čiže ich asi toľkoto. Ak si zoberete 200 zdaňovacích jurisdikcií, ktoré budú mať dohody s ďalšími 200 daňovými jurisdikciami, tak hovoríme o 40 tisíc dohodách o výmene daňových informácií. Ide o to, že proces OECD je taký, ktorý nikdy sa nedostane na koniec. Hovorili sme o tom s predstaviteľmi OECD a myslím si, že si to uvedomujú, že proste to ničomu nevedie, že v konečnom dôsledku musíte prejsť na niečo iné a nie len na bilaterálne dohody o výmene daňových informácií. A musíme mať nejaký automatický proces výmeny daňových informácií cez hrani- medzi hranicami. Hovorilo sa tu aj o tom, že korupcia je v podstate pôvodcom všetkého zla v Afrike. Ja s tým nesúhlasím, poviem prečo. Pri cezhraničných tokoch nezákonných peňazí, hovorím tu o cezhraničných tokoch, nie o tom, čo ostáva v krajine, ale o cezhraničných tokoch nezákonných peňazí, príjmy z krádeží predstavujú len 3 celhokového globálu príjmy z trestnej činnosti predstavujú asi 30 alebo 35 celkového množstva a výnosy e, z obchodných daňových únikov predstavujú asi 60 alebo 65 celkovej sumy globálne. A čo sa dostávam k tomu, čo ste hovorili vy, pani Kellerová, že vládnúca elita sú práve tí, ktorí alebo to sú tí hlavní, ktorí využívajú daňové raje. Áno, je to pravda, ale treba si uvedomiť, že nadnárodné korporácie oveľa väčšej miere využívajú daňové raje ako kdokoľvek iný. To sú tí hlavní, ktorí presúvajú peniaze cez daňové raje. To sú peniaze vytvorené cez nesprávnu cenu pri obchodovaní. Doskonca každá nadnárodná korporácia to doslova robí denne. Je to normalizované v medzinárodnom podnikaní že sa manipulujú dane DPH, clá, dane z príjmov pre účely neplatenia daní v niektorých krajinách. A myslím si, že to najväčšie, najdôležitejšie, čo tu chcem povedať, je, že ak chceme riešiť tento problém, tak to nie je len to, že požiadame o to rozvojové krajiny. Riešenie tohoto problému je obojstranná cesta. Je to dvojstranná záležitosť, nielen jednosmerná záležitosť. Chcem sa ešte vyjadriť takisto k tejto téme a vrátiť sa v podstate k tomu, že by som chcel podporiť tú africkú diasporu k tomu, čo tu zaznelo, pretože všetky tieto diskusie o tom, že kapitál odchádza z rozvojových krajín, zároveň si treba len uvedomiť predsa len, že áno, tomu dochádza, ale zároveň africká diaspora E, znamená, že sú tu tí ľudia v Afrike, ktorým chýbajú finančné prostriedky. Takže v kontexte našej diskusie, v kontexte výmeny týchto názorov o odlive kapitálu z Afriky, myslím si, že aj tento aspekt, e, čo sa týka exprém, extrémnej snahy tých, ktorí e, sú v zahraničí, snahy posielať peniaze domov, je dôležitý aspekt. A naozaj je dôležité hovoriť aj o praní špinavých peňazí. Takže keď možno nie ste nejakými odborníkmi na túto tému, tak si môžete povedať, hovorilo sa o tom stokrát a preto o tom hovorím znova, že možno pranie špinavých peňazí a posielanie peňazí domov sa kombinuje v tom najhorším spôsobom. Áno, jednoducho je to tak, že sú to tisíce ľudí na jednej strane a tisíce ľudí na druhej strane pretože tie vaše transakcie sú vždy malé sumy. Tie sumy, čo posielajú ľudia domov, sú malé sumy a s novou technológiou je to o to ťažšie momentálne. Čiže keď sme tu hovorili o na túto tému, ide o to, že remitancie, tie peniaze, ktoré ľudia posielajú domov, naozaj nie sú tým najväčším zlom. Ďakujem. Dovolte, ak by som k tomu mohol ešte niečo doplniť. Ja súhlasím s vami odliv kapitálu to nie je to, čo poskytuje peniaze na posielanie domov. E, peniaze na posielanie domov sú tie peniaze ľudí, ktorí vycestovali zo zahraničia a ktorí robia, aby zarobili peniaze a poslali to domov. Oveľa väčší komponent odlivu kapitálu z rozvojových krajín sú e, transfery 89% peňazí v podstate odíde z krajiny a nikdy sa nevráti. Čo je to, to je vysielanie peňazí, alebo teda posielanie peňazí do zahraničia. Veľkých sum. Ja by som chcela doložiť iba toľko, že z môjho hľadiska môžeme zmeniť v každom prípade z našich krajín zvnútra. My môžeme odradiť podvodníkov, zlodio, zlodejov a môžeme dať väčšiu zodpovednosť obetiam tohto systému. Dramatické je to, že máme pocit, že všetky tieto informácie obiehajú iba medzi zasvetenými. Ja viem, že africké ženy, ktoré sa trápia od rána do večera, ktoré musia prerušiť pupočnú šnúru a nechať odísť svoje deti, keby vedeli, čo sa deje na tejto úrovni, tak určite by sa stali pohodnými článkami občianstva, ale oni sú teraz len volebným dobytkom, ktorý musí odísť, voliť, dajú im trošku, dajú im trošku peniazy a budú voliť za toho istého, toho istého vodcu, ktorý si vďaka ním E, získal majetok a myslím si, že dnes je veľmi dôležité, aby sme do Afriky implantovali, čo sa nazýva demokracia. Európa nemôže skrývať význam, že urny sú transparentné, priehľadné, ale dnes my musíme takisto dať zodpovednosť mladým migrant, migrantom, ženám a o 5 rokov si určite všimneme radikálnu zmenu. Eh, Ďakujem všetkým expertom za ich eh, múdre a zanietené slova a vášeň, s ktorou sa zúčastnili eh, tohto stretnutia, poskytli nám veľmi zaujímavé informácie o dopade finančnej a ekonomickej krízy na rozvojové krajiny. A ja, ja ako spravodajca vám mimoriadne ďakujem a určite pri e, vypracúvaní prvého návrhu si to, to čo tu odznelo, zoberiem do úvahy. A teraz dám, opäť odovzdám predsedníctvo pani Žoli. Merci, Ďakujem, pán Guerrero. A teraz sa vrátime k bodom, respektíve budeme pokračovať v pohľade na dopady globálnej finančnej a ekonomickej krízy na rozvojový svet a vypočujeme si správu, ktorú pán Guerrero pripravil k tejto téme nech sa páči, pán Gerero, máte slovo na 10 minút. Ďakujem, pani predsednička. Je to len taký prvý prístup k tejto správe. Ako som už povedal, pracovnú verziu správy predložím na budúcej schôdzi v roku 2007 sa začala ekonomická a finančná kríza, ktorej dopady na reálnu ekonomiku sa prejavili v roku 2008 a zakútnili po kríze Lehman Brothers, e, ku ktorej došlo pred rokom. V tomto období niektoré krajiny už zahájili vlastne ústup od krízy, ale my sme si všimli niektoré veci. Poprvé, rozvojové krajiny nespôsobili krízu. Nie sú ani jej príčinou ale práve oni trpia najviac a najťažšími dôsledkami tejto krízy. Po druhé, to, čo na začiatku bola len finančná kríza a hovorilo sa, že bude sa len málo dotýkať rozvojových krajín, pretože tie neboli hlboko zapojené do svetového finančného systému, tak v poslednom roku sa ukázalo, že tu ide skutočne o hlbokú devastačnú ekonomickú, sociálnu, rozvojovú a humanitnú krízu. E, tretia skutočnosť je, že rozvojové krajiny trpia touto krízou vo všetkých oblastiach rozvoja. Majú menší ekonomický rast, menej zamestnanosti, E, poklesli ceny ich surovín, zredukovala sa ich e, schopnosť obchodovať, majú ťažší prístup k medzinárodným financiám, trpia e, dopadom protekcionistických opatrení rozvinutých krajín, vracajú sa im ich emigranti, dostávajú menej zahraničných investícií a trpia škrtmi, ktoré darcovské krajiny robia vo svojich rozpočtoch. Štvrtá skutočnosť je taká, že vzhľadom na túto situáciu svetovej krízy, tak reakcia v zmysle verejnej pomoci, daňových stimulov, mimoriadných prostriedkov. Toto všetko išlo takmer exkluzívne do rozvojových krajín a proporcia je 25 k 1, v, pokiaľ ide o rozvojové krajiny. Záver z týchto všetkých skutočností je taký, že kým niektoré krajiny vychádzajú z krízy, menej rozvinuté krajiny trpia intenzívnejšie a bolestivejšie práve týmito dôsledkami krízy. Pre rozvojový svet e, táto kríza je akýmsi e, medzníkom pred novým obdobím blahobytu, ale pre rozvojové krajiny je to priepas, v ktorej sa stráca 10 ročie boja proti chudobe a strácajú sa tam všetky pokroky, ku ktorým došlo v posledných desaťročiach. Moja správa nechce byť len notárskou zápisnicou o tom, čo sa stalo. Ja jednoducho e, nechcem len opísať dopady krízy. Ja chcem e, stimulovať a vyzvať komisiu i radu k tomu, aby konali vzhľadom na túto realitu. Táto správa by mala prispieť k tomu, aby parlament hovoril hlasom, európskym hlasom a aby dokázal dať rýchlejšiu a efektívnejšiu pomoc, e, odpoveď na tieto problémy. Potrebujeme rýchlu odpoveď už v roku 2010 a takisto aj v roku 2009. Táto odpoveď nemôže spočívať v izolovanom opatrení, aj keby išlo o akékoľvek veľké opatrenie. Musíme disponovať e, viacerými rozhodnutiami a celou sériou impulsov z rady, z komisie, z členských krajín a o niektorých sa zmienim. Poprvé, členské krajiny musia udržať svoje záväzky rozvojovej pomoci 0,76 roku 2010, 0,76 2007-2015. Neexistuje dilema, či viac pomoci alebo lepšia pomoc. Súčasná dilema je taká, aby nedošlo k zníženiu pomoci vzhľadom na záväzky, ktoré sme mali. Druhá z aktivít je taká, že tie najväčšie potreby rozvojovej pomoci môžeme im čeliť len e, novými zdrojmi. A tieto zdroje musíme hľadať. V posledných mesiacoch sme videli, ako došlo k prehodnoteniu dane z finančných transakcií. Súčasné pohyby sú znepokojivé, pretože sa zdá, že e, tieto dane by sa mali stať zdrojmi na provízie, z ktorých by sa platili provízie finančného systému. My by sme však chceli, aby sa použili na to, na čo sa pôvodne zamýšľalo, na rozvojovú pomoc, na nové zdroje na nové zdroje rozvojovej pomoci. Niektoré krajiny ako Francúzsko, Belgicko, Brazília, Senegal a Rakúsko, Čile, Senegal, Japonsko, e, Taliansko, Španielsko a Británia vytvorili medzinárodnú zásahovú jednotku Task Force, a, ktorá by toto všetko mala študovať. Ale my nemôžeme e, brať do úvahy len túto daň. My si musíme všímať aj a brať do úvahy aj dane z uh, uhlíka, dane z dopravy, ktoré by mali bojovať proti klimatickým zmenám a mali by sme takýmto spôsobom získať viac zdrojov, ktoré by nám umožnili bojovať aj proti klimatickým zmenám. Kto znečistie, nech platí. To by malo platiť. Nemecko sa rozhodlo, e, určiť istú časť týchto prostriedkov na rozvojovú pomoc. Španielsko chce vytvoriť dodatočnú dobrovoľnú daň od leteniek. Mnohé rozvojové krajiny dostávajú e, časť ich e, HDP sú peniaze, ktoré posielajú ich emigranti. My by sme sa mali snažiť, aby tieto peniaze neboli e, penalizované ani E, prostredníctvom nákladov na zasielanie. Chceme ich znížiť o 50 v najbližšej dobe. Rozvojová pomoc by mala smerovať takým smerom, aby hlavné slovo mali krajiny. Myslím tým na fair trade a na programy budovania infraštruktúr, napríklad infraštruktúry dopravy, čo je dynamizačným prvkom rozvoja. A ako sme ráno počuli, Revízia e, dohôd z Kotonu by mala pokročiť aj v oblasti dohôd o ekonomickom partnerstve, predovšetkým s krajinami AKT. Po piaté, musíme bojovať proti daňovým rajom. O tom sa tu hovorilo aj dnes. Norsko je príkladom, ale Norsko, Čile, Nemecko, Španielsko tiež vytvorili task force k tejto otázke po šieste Európa musí byť na čele reformy eh, multilaterálnych inštitúcií. Viaceré vystúpenia dnes popoludní zdôraznili, že tam, kde je schopnosť riadenia, tam je aj schopnosť rozvoja menej chudoby a priamejší vzťah medzi rozvojovým úsilím a úžitkom, eh, ktorý z neho majú občania. Eh, k tomu by malo dôjsť k krajinám, ale mali by k tomu prispieť aj multilaterálne medzinárodné inštitúcie. Treba tam zapojiť aj rozvojové krajiny, najmä do tých inštitúcií, kde sa prijímajú základné rozhodnutia, ktoré sa týkajú ekonomického rozvoja, napríklad Medzinárodný menový fond. A takisto musíme dosiahnuť, aby na budúci rok došlo k revízii miléniových cieľov a aby to bol rok boja proti chudobe. Preto budeme musieť dosiahnuť, aby G20 prijalo jasné, špecifické a efektívne rozhodnutie e, za dosiahnutie miléniových cieľov. Doha by mala byť tiež príležitosťou k tomu, aby rozvojové krajiny dosiahli to, čo profesorka Traore dnes niekoľkokrát zopakovala. Nejde tu o to, aby sme boli e, zhovievaví e, a súcitní voči krajinám, ktoré trpia chudobou. Ide o to, aby sme im dali príležitosť, aby mohli komercializovať svoj tovar a ekonomicky sa rozvíjať sú na základe vlastného úsilia a vďaka vlastným schopnostiam. Ďakujem. The floor is yours. Do you want to ask some questions? Nech sa páči, môžete sa vyjadriť, môžete položiť vaše otázky. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem aj kolegovi za podľa mňa veľmi efektívne zhodnotenie toho, čo chce povedať ako spravodajca. Myslím si, že je veľmi dôležité položiť si otázku, ak sa pozrieme na dopady globálnej finančnej krízy na rozvojové krajiny a rozvojovú spoluprácu. Musíme si položiť otázku, čo my v parlamente spravíme v tejto veci. A myslím si, že to je veľmi dôležité. Často čakáme od ostatných, že budú konať, ale myslím si, že v tejto veci by sme my mali naďalej ostať lídrami, tak ako sme sa už na to podujali. Možno tu bude dochádzať k určitému opakovaniu, ale v tomto prípade opakovanie len opätovné potvrdenie princípy, takže e, ehm, ma ospravedlňte. V každom prípade musíme zabezpečiť, aby všetky členské štáty uh, zaviazali a plnili tých 0,7 HDP a adicionalita zmierňovania a prispôsobenia na klimatické zmeny je podstatná. Musíme posilniť jednoznačne teraz náš záväzok na milenové rozvojové ciele, tak aby boli dosiahnutelné tieto ciele. A musíme sa pozrieť ešte raz na to, čo je treba spraviť, jednak ako únia, jednak ako jednotlivé členské štáty riešiť celkovú otázku nákladov posielania peňazí domov. Myslím si, že je hambou, že sa v podstate zarába na tom, že ľudia posielajú peniaze domov do rozvojových krajinách. Samozrejme, centrom je dohoda, kodanská dohoda, e, dohovor OSN, rámcový dohovor o boji proti klimatických menách. A áno, členské štáty si povedia, dobre, niektorí z nás sme bohatší ako iní. O to tu nejde, pretože vždy je to ako percento Eh, hrubého národného príjmu. Ja nie som ekonom, ale ak máte menší HNI, tak potom menšou mierou prispievate. Takže myslím si, že jednoducho ministerstva financí si to musia uvedomiť a trvať na svojich záväzkoch. Musíme hovoriť o daní z finančných transakcií, ako ste povedali. Niektoré progresívne členské štáty o tom diskutujú, konkrétne Španielsko, ako aj moja krajina. Opäť diskusia z dnešného dopoludnia. Nestrácajme z, z zretela to, o čom tu diskutujeme. Hovoríme o daňových rajoch, kde idú peniaze a isté peniaze v podstate a ešte väčšie percentá odchádzajú z rozových krajín. Rovnako dôležité podľa mňa je aj to, že aby sme zabezpečili, aby tie e, dohody o hospodárskej pomoci, ktoré boli dohodnuté, e, aby v podstate sa vyhli tomu, že nikto z rozvojových krajín z AKP nebude na tom horšie ako iná krajina pri podpise takejto dohody. Zatiaľ o tom nemáme záruky. A potom kolegovi z MMF, áno, v každom prípade potrebujeme reformu Európskej investičnej banky, ako sme to už počuli včera, tak aby mohli riešiť investičné projekty oveľa efektívnejšie v rozvojových krajinách. A reformu MMF potrebujeme a v každom prípade potrebujeme reformu Svetovej banky. Ešte na záver, pani predsednička, a to nie je irónia, musíme zabezpečiť, aby aby naša politika, zahraničná politika podporovala naše rozvojové ciele a ne, aby tomu nebolo naopak. Ďakujem. Ďakujem pekne. Komisia, máte slovo. Ak sa teda chce komisia vyjadriť? Nie? Dobre. Takže môžeme ešte záverečný prejav pána Ferrero. Ja iba dve posledné poznámky predniesiem. Poprvé, pokiaľ ide o komisiu a potom k tomu, čo povedal kolega pán Kašman. Dúfam, že keď správa začne cirkulovať, tak receptívnosť komisie bude vyššia, lebo ako som naznačil vo svojom vystúpení, ide tu o to, že hlas parlamentu má posunúť komisiu k tomu, aby prijala také opatrenia, ktoré by mali viesť e, k boju proti dopadu e, kri ekonomickej krízy na rozvojové krajiny. My sme parlament. My ne, nebudeme zásobovať tieto krajiny prostriedkami, ale my môžeme uľahčiť situáciu v tom zmysle, aby výkonná komisia v tomto smere prijala nejaké ustanovenia a aby niektoré naše požiadavky prijala. Pokiaľ ide o vystúpenie kolegu Kešmena, chcem povedať len toľko, že v súčasnosti stojíme pred mnohými príležitosťami a na to, aby sme prijali rozhodnutia, ktoré budú možno zložitejšie práve v závislosti od toho, do akej miery sú niektoré krajiny, rozvinuté krajiny zasiahnuté ekonomickou krízou, tak tie sa budú vzdialovať. Teda v súčasnosti sú tu isté obavy, citlivosť, reakčná kapacita, ktorá o niekoľko mesiacov až rokov môže zaniknúť, pretože už tu nebude existovať tento problém pre rozvinuté krajiny. Takže v tejto chvíli a vzhľadom na vystúpenie môjho kolegu, Musím povedať, že v posledných týždňoch sme svedkami znepokojujúcich signálov e, k tomu, e, o čom tu máme rozhodnúť. Tým prvým signálom je, že schôdza Ecofinu s pánom Brownom, keď sa hovorilo o daní z finančných transakcií, o tom sa hovorilo e, z pohľadu pomôcť finančnému systému a nie získať zdroje, aby sme mohli podporiť rozvojové krajiny. Druhý znepokojujúci signál je, že, e, že zdá sa, že v Kodaň, e, to skutočnosť, že alebo túžba dosiahnuť e, v Kodani výsledok sa vzdialuje. To znamená, že tie krajiny, ktoré chcú v Kodani dosiahnuť nejaké výsledky, a krajiny, ktoré skutočne emitujú veľa e, plynov, odolávajú dohodám, a ktoré by e, znamenali isté e, obete ekonomické a ďalšie. My sme tu už viackrát povedali a naďalej opakujeme, že rozvojové krajiny by mali pomôcť rozvojov, rozvinuté krajiny by mali pomôcť rozvojovým krajinám pri riešení dopadov klimatických zmien. A to tak z perspektívy adaptácie, ako aj synergie. Takže myslím si, že toto je okamih, keď máme mnoho príležitostí a európske inštitúcie, parlament, rada, komisia by mali spoločne pracovať, pretože teraz je to potrebné a existujú na to predpoklady. Ďakujem. A teraz vás chcem oboznámiť s rozhodnutí, s výsledkami schôdze koordinátorov, pokiaľ ide o menovanie spravodajcov a spravodajcov za stanovisko, tak sme sa rozhodli o jednej iniciatívnej správe ohľadne e, vypracovania iniciatívnej správy o aktivitách EIB v oblasti e, rozvojovej spolupráce s cieľom strednodobej revízie mandátu tejto banky. A pokiaľ ide stan tak na rok 2008 tu máme isté stanovisko z EPP, máme tu stanovisko z AFETu o oznámení komis komisie, E, takisto o partnerstve svetových aktérov a budeme žiadať takisto aj stanovisko od pričlenených výborov. Pokiaľ ide o parlamentné vypočúvania komisárov pre rozvojovú a humanitnú pomoc, tak my sa pripravujeme vypočuť členov novej komisie v prípade, že k tomuto rozhodnutiu dôjde počas mimoriadnej rady e, tento víkend. A skutočnosť, že na konci mesiaca veľa členov sa zúčastní na paritnom E, parlamentnom zhromažení v Angole dátum vypočutia komisára pre rozvoj bol stanovený na 25.11. v Štrásburgu e, medzi 20 až 23 hodín. Všetci komisári e, sa rozhodli, že teda sa tam zúčastnia a komisia si stanovila 5 prioritných tém a komisári sa teda k ním budú vyjadrovať. A, a teda budú sa môcť vyjadriť, ako chcú zabezpečiť aplikáciu týchto priorit. Koordinátori sa zhodli na piatich prioritách. Budem čítať po anglicky, lebo nemala som čas ich preložiť. Dosiahnutie z nových cieľov rozvoja do roku 2015 a zabezpečenie ustanovení e, o ľudských právach, dobre, právach veci verejných a právneho štátu a zabezpečenie rozvoje spolupráce po 2015 aj na báze Ehm, vyhodnotenia dosiahnutých cieľov, aj vyhodnotenia spolupráce. Po druhé, zabezpečenie toho, aby sa rozvoj pomoc sústredila na znižovanie chudoby, spotrebnú bezpečnosť, trvodateľné ekonomický a environmentálny rozvoj rozvojových krajín a aby podporoval aj ehm, medzinárodnú správu veci verejných, tak aby sa zabezpečila lepšia pozícia rozvojových krajín a nestalo sa to nástrojom iných externých aktivít aktivít EÚ a aby sa respektovali základné princípy EÚ ako partnerstvo, vlastníctvo, rešpektovanie ľudských práv a právny štát. Po tretie, zosúladenie všetkých EU politík, to znamená v obchode, v rybolove, v, v spoločnej politike s cieľmi e, rozvojovej politiky podľa článku 208 zmluvy o fungovaní EÚ a reagovanie na účinkov klimatických zmien v rozvojových krajinách, vrátanie ľudskej e, e, odpovede a príprava na zvládanie katastrof, takisto príprava financovania, financovanie rozvoja, vrátanie štandardnej pomoci, oficiálnej pomoci a nie nelegálnej pomoci a boj proti nelegálnym tokom peňazí a boj proti korupcii v rozvojových krajinách. Teraz, čo sa týka správy pána Mičela k strednodobé revízii nástroja priamých zahraničných investícií aj v súlade s demokratickými právomocami tohto parlamentu. Ehm, druhý podpredseda ehm, tohto ehm, výboru navrhol, aby druhou prioritou bola referencia na rešpektovanie kompetencií e, kontro, kompetencií respektíve kontroly parlamentu. Súhlasíte s tým? Čiže to bola taká zmena textu na poslednú chvíľu. Ja si myslím, že je teraz ten text lepší. Ďakujem pekne. ont également approuvé un canevas et une structure pour l'organisation de l'audition Koordinátori takisto schválili aj štruktúru vypočutia, ktorý vezme do úvahy nasledovné. Bude úvodná reč e, zastupcov komisie, potom koordinátori budú mať slovo a bude spravodlivo rozdelený čas medzi rečníkov a potom budeme mať e, diskusiu s otázkami a odpovediami. A ďalší, ďal, potom takisto eh, budete môcť nastoliť eh, otázky na disk diskusiu, eh, ktoré súvisia s spoluprácou. Takisto náš, náš výbor sa rozhodol, že požiada o stanovisko právnej služby, aký to bude mať vplyv na náš výbor so vstupom do Lisabonskej zmluvy do platnosti od 1.12. A Súvisí to aj s tým, ako bude vlastne komisia potom eh, uplatňovať legislatívne akty a aký to by mať dopad na komitológiu. My si objednávame štúdiu, pokiaľ ide o EIB, aby sme tejto banke umožnili zlepšiť podmienky na pôžičky pre rozvojové krajiny. Takisto sme požiadali službu pre štúdie, aby nám urobili inventár existujúcich eh, eh, štúdií, pokiaľ ide o špekulácie v oblasti e, veci prvoradej ľudskej spotreby. Pokiaľ ide o kalendár, tak my e, sme prispôsobili kalendár na vypočutie delegácií v roku 2010, informačné zasadnutie pre parlamentných asistentov, takto sme sa rozhodli spojiť e, s zasadnutím Concord pre parlamentných asistentov, aby to bolo nielen pre naše, náš výbor, ale aj pre iné výbory ako AFET a INTA. No a napokon 17. novembra Concord organizuje deň v Európskom parlamente, e, ku ktorému sa takisto e, pripájame a ktorý budeme zaštíťovať. <clears throat> Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu určité konkrétne opatrenia, ktoré sa týkajú niektorých právnických osôb aj z fyzických osôb z hľadiska situácie v Somálsku. Bezpečnostná rada OSN v roku 2008 rozhodla o tom, že príjme osobitné a ďalšie doplňujúce sankcie vo vzťahu k Somálsku a my dnes diskutujeme o implementácii niektorej časti tohto režimu prostredníctvom nariadenia rady. E, toto je avšak e, no, dokument alebo materiál, ktorý veľmi silne bude ovplyvnený vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti. Dám hneď slovo pravodajcovi, aby vysvetlil svoje pozmenujúce návrhy aj to, aké je, momentálne, aké je momentálne situácia tohto postupu. Takže pán Filip Kačmarek, nech sa páči, máte slovo. Pani predsednička, Musím začať e, s niektorými formálnymi otázkami. vstupovanie do platnosti Lisabonskej zmluvy, ale musím začať tým, pretože toto sú veľmi dôležité zmeny, ktoré stoja pred nami. A vstup do platno- Lisabonskej zmluvy do platnosti vedie k tomu, že čo sa týka tohto nariadenia, budeme musieť alebo budeme potrebovať nový právny základ a to bude právny základ, ktorý bude postavený na článku 215 zmluvy. Situácia je trochu komplexnejšou, pretože my vieme, že do 30. novembra e, Rada nebude schopná schváliť toto nariadenie a to vlastne znamená, že Európska komisia bude musieť odprezentovať alebo predložiť nový návrh, ktorý bude obsahovať už nový, nový právny základ a podobná situácia sa bude týkať takisto aj správy, ktorá, ktorú pripravuje, sa pripravuje k Zimbabwe, o ktorej sa bude diskutovať v Štrasburgu na našom budúcom rokovaní. Takže aký je problém s článkom 215? My sme často hovorili, že Lisabonská zmluva rozširuje kompetencie Európskeho parlamentu a práve toto je ten prípad, aj keď je to jeden z tých eh, príkladov, keď je to presne vlastne opačne. Gestčný výbor a naša kolegyňa pani Strifler je zodpovedná ako spravodajkynia, takže nebude môcť akceptovať schválenie tejto správy ešte do 1. decembra, pretože nebude k tomu právny základ. A keď vezmeme do úvahy, že zodpovedný výbor, teda gestičný výbor neschválí túto správu, tak by sme vlastne ani nemali schvalovať stanovisko k tejto správe, pretože tá správa jednoducho nebude existovať. A tento postup na báze Lisabonskej zmluvy zase nespadá pod povinnosť konzultovať to s Európskym parlamentom. My sme to už prejednávali a hľadali sme rôzne možnosti, ako to máme vyriešiť. A myslím si, že v výbore LIBE existuje aj podobná diskusia, kde prebieha ju konzultácie aj s právnou službou, aby sme si udržali vplyv Európskeho parlamentu a aby sme zároveň ešte stále mohli vyjadrovať naše stanoviská. Myslím si, že by sme mali E, si vypočuť aj príhovor komisie, aj odpovede na otázky, ktoré sa vlastne alebo tam si odpovede na otázky, ktoré sa uskutočnia v diskusii, ktorá bude potom nasledovať, pretože to všetko bude dôležité pre nás ako náš výbor, aby sme mohli vyjadriť svoje stanovisko a náš názor. A chcel by som ale však doplniť, že toto bude voliteľná konzultácia, to znamená, že rada nebude mať povinnosť s Európskym parlamentom konzultovať eh, veci, ktoré by vyplývali, plývali, vyplývali z Lisabonskej zmluvy. Čiže to bude voliteľná konzultácia alebo nepovinná konzultácia. A ale keď sa povie, že sa začalo niečo pod, ešte pod e, zmluvou z NIS, tak máme aspoň akési morálne právo sa k tomuto vyjadriť a mať takúto možnosť konzultácie. Takže ak by výbor Libe prišiel s takýmto návrhom, ten návrh, ktorý súvisí s otázkou na zodpovedanie pre komisiu v novembri, tak mali by sme túto myšlienku podporiť, lebo takýmto spôsobom budeme mať možnosť aj my sa vyjadriť. A teraz k samotnému obsahu obsah, e, otázka sankcií je veľmi dôležitá pre náš výbor a my sme diskutovali už o tomto mnohokrát. E, je to veľmi dobrá možnosť nielen pre nás, ale aj pre celú snehovňu, pretože týka sa to toho, do akej miery sa dajú sankcie uplatňovať e, efektívne proti tým režimom a systémom, kde existuje veľká potreba uplatňovať sankcie. Jedna z takýchto krajín je práve Somálsko, myslím si, že ďalším dôležitým príkladom je aj Zimbabwe. Tu je situácia naozaj nie ľahká, pretože Bezpečnostná rada nepripravila zoznam jednotlivcov, ktorí by boli dotknutí týmito cieľenými sankciami. Preto vlastne presne nevieme, o akých jednotlivcov ide, na ktorých budú tieto sankcie platiť. A vieme len asi zhruba, aký druh jednotlivcov to je, ak, asi aké inštitúcie by spadali pod tieto sankcie. My sme už e, počas nášho vypočutia dnes e, niektoré z nich spomenuli, čiže ide o ľudí, ktorí sú nebezpečenstvom pre bezpečnosť, ľudia, ľudia ktorí porušujú embargo o zbraniach a to, čo povedal aj pán Guerrero, to tiež platí, to sú, týka sa to teda ľudí, ktorí znemožňujú humanitárnu pomoc. Takže tieto cieľené sankcie povedú k zmrazeniu kapitálu, z neposkytnutie víz týmto osobám a má to aj svoj finančný aspekt, ako sme už hovorili. A táto sankcia vlastne je len v rámci eh, kompetencie Európskeho spoločenstva a konzultuje sa o nej s Európskym parlamentom. Sú určité pochybnosti o všeobecných sankciách, ale ja si myslím, že na úrovni Európskeho parlamentu existuje všeobecný konsenzus o tom, že cielené ciele proti eh, konkrétnym jednotlivcom sa stretávajú so všeobecným podporom a myslím, so všeobecnou podporou a myslím si, že v prípade Somálska mali by takéto sankcie byť uplatnené nemali byť uplatnené, keď nemám, nie, nie sme schopní identifikovať e, tieto osoby. Možno, že už existujú určité nové informácie o práci Bezpečnostnej rady z hľadiska schopnosti identifikovať tieto osoby, ktoré by boli predmetom týchto sankcií. A potom, čo sa týka pozornicových návrhov, tie sa týkajú dvoch dôležitých vecí. Jedna vec je efektívnosť, o tomto diskutujeme často. Ja si myslím, že aby mohli byť nejaké sankcie účinné, musíme zabezpečiť lepšie vyhodnotenie alebo častejšie vyhodnotenie takýchto sankcií a mali by sme sa rozhodnúť e, po takých sankciách, ktoré budú vlastne potom uplatňovať nezávislí experti, nezávislí odborníci a títo by mali vykonať potom e, e, vyhodnotenie a to by malo byť potom poskytnuté snemovni. A potom ďalšej veci mali by sme byť naozaj veľmi opatrní. Opatrení hlavne je v tom, aby sme neporušili niektoré normy, niektoré práva ľudí, mali nesmieme zabúdať, že aj ľudia, ktorí spadajú pod sankcie, takisto naďalej budú mať určité práva. Takže musíme e, zabezpečiť aspoň minimálne normy, zabezpečiť teda to minimum pre ľudí, ktorí budú dotknutí týmito sankciami. To je veľmi dôležitá vec. A potom ešte jedna vec. Myslím si, že je tiež veľmi dôležité, aby v procese vlastne vyškrtávania ľudí z tohto zoznamu ľudí, ktorí, na ktorých sa budú platňovať sankcie. Tu by takisto mal parlament byť pravidelne informovaný. Takže tak ako aj o informovaní o pridávaní ľudí na zoznam, takisto ako aj doškrtanie ľudí zo zoznamu. Parlament by mal byť neustále informovaný. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Môže nám komisia predložiť právnu analýzu a potom nás možno poinformovať o tom, čo sa deje na Bezpečnostnej rade ohľadne týchto sankcií a čo sa udialo na Bezpečnostnej rade? Ďakujem pekne, pani predsednička. E, pracujem na generálnom raditeľstve pre vonkajšie vzťahy, generálnom raditeľstve Európskej komisie. My sme vypracovali tento návrh. V podstate to bolo na základe e, rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá už je teraz asi rok stará. A samozrejme v čase písania tejto správy ešte nebolo jasné, či, Lisabonská zmluv, či Lisabonskú zmluvu podpíšu všetky členské štáty alebo nie. Momentálne Áno, sme sa dostali do situácie, kedy by sme si mali položiť otázku, aký bude ďalší krok, ako ten návrh či návrh textu rady je potrebné aktualizovať alebo nie. A môžem vám povedať, že čo sa týka komisie, jediným právnym základom, ktorý podľa nás môžeme použiť v rámci Lisabonskej zmluvy, je naozaj článok 215 čo sa týka návrhov na, pre Somálsko a Zimbabve, ale dokonca aj pre návrh týkajúci sa Al-Qaida a Talibanu a sankcií proti ním, čo bolo minulý týždeň na výbore Libe. Všetky tri boli minulý týždeň na výbore Libe. Takže ak ste to mysleli, keď ste od nás čakali právnu analýzu, tak toto je odpoveď. Komisia si myslí, že článok 215 je tým práv, správnym právnym základom v rámci zmluvy o fungovaní Európskej únie a nahrádza právny základ, ktorý tu bol navrhnutý, to znamená článok 60, 301 a 308 zmluve v Európskych spoločenstvách. Či sa to v praxi ukáže ako problematické alebo nie, to neviem. Ja si skôr myslím, že to v veľkej miere bude závisieť aj od parlamentu, pretože článok 215 predpokladá spoločné návrhy predkladané vysokým predstaviteľom pre zahraničné záležitosti a bezpečnostnú politiku a komisiou, čo je niečo nové v tejto zmluve, pokiaľ viem. A to zatiaľ neexistuje v rámci súčasných pravidiel a dokonca nenájdeme k tomu ani žiadny ekvivalent v žiadnom inom článku Lisabonskej zmluvy. Ak dovolíte, tak by som zareagoval aj na to, čo povedal spravodajca ohľadom potreby hodnotenia. Myslím si, že je dôležité mať na pamäti, že Bezpečnostná rada OSN a jej uznesenie na základe kapitoly 7 charty OSN. Toto je záväzné pre EÚ a preto nie je bežné mať nejaké hodnotenie na úrovni EÚ. V podstate je to Bezpečnostná rada OSN, ktorá rozhoduje o tom, či opatrenie bude platiť ďalej alebo má byť pozmenené rezolúcia predpokladá, že by takéto hodnotenie malo nastať po roku. Takže mali by v New Yorku už teraz prebiehať diskusie na túto tému. A samozrejme, ak sankcie uplatňované EÚ na autonómnej báze máme, tak samozrejme tam je vhodné robiť určité hodnotenie, ale keďže sa jedná o sankcie, ktoré sú záväzné podľa medzinárodného práva, tak možno nie je až tak celkom vhodné pri tomto návrhu ohľadom Somálska hovoriť o prípadnom hodnotení. A posledná vec, ktorú by som chcel povedať, nevieme o tom, že by existoval nejaký zoznam osôb a subjektov, e, ktorí sú predmetom týchto sankcií že by takýto zoznam existoval v New Yorku. Viem však, že ak existuje, ak bude existovať nejaký zoznam zajtra, tak musím priznať, že EÚ ho nemôže uplatňovať v praxi, pretože nemáme nariadenie v tomto duchu. Takže je to v podstate súčasťou celého toho systému. To znamená, že je potrebné mať novú legislatívu a myslím si, že nie je ani vylúčené to, že Bezpečnostná rada OSN čaká na to, kým bude Európska únia pripravená a až potom predloží zoznam. Čiže ak chcete najprv vidieť tento zoznam, tak je tu riziko toho, že sa naše členské štáty dostanú do zložitej situácie, pretože nebudú mať potrebnú legislatívu. Um, ďakujem. Pán Kašman, dávam vám slovo. Ďakujem, pani predsednička. Budem stručný. Ja to hovorím za socialistov a teším sa na spoluprácu so spravodajcom. Počul som to, čo povedal o novom právnom základe, ale verím, že všetky zmeny, ktoré budú súvisieť s novým právnym základom sa budú robiť takým tým masovým spôsobom, ktorý predloží, predloží komisia. Nesúhlasím so spravodajcom v tom, že by sme už nemali pokračovať ďalej, aj, aj keď Libe nemôže. Z jednoho dôvodu, pretože aj keď dojde k zmene právneho základu, dovtedy tento výbor už vy, vy, vyjadri svoj politický zámer a budeme mať aj morálny základ toho, že naše stanovisko práve na ňom záleží, pretože my sme práve jeden z tých výborov, ktoré teda diskusuje, diskutuje o tom, že práve napríklad to nariadenie, o ktorom diskutujeme, e, vlastne bude spadať nemôžem teda podporiť tú myšlienku, že my teraz budeme e, to stavať na, na zmluve z NIS, pretože tým pádom máme my väčšiu právnu kompetenciu ako e, Lisabon, keby, keď to bude považované právny základ Lisabonskej zmluvy. Čiže ja si skôr myslím, že mali by sme prijať stanovisko, aj keď nebude napokon to schválené na plenárke, e, to nemusí predstavovať problém z právneho hľadiska. Chcel by som ešte povedať, že ja si myslím, že to je tiež dosť e, zvláštne, že my tu hovoríme o mm, vysokom zástupcovi, ako keby sme mali nejakého dolného či nízkeho zástupcu, stredného zástupcu a vysokého zástupcu. Mne sa zdá, že každý zástupca komisie je vysoký zástupca, tak prosím vás pekne, mohli by sme hovoriť o teda našom zástupcovi pre zahraničné e, vzťahy a prosím vás pekne, prestaňme už volať niekoho, že je vysoký, stredný alebo nízky. A keď ešte vezmem do úvahy to, ako môže tento vysoký zástupca alebo tento zástupca spolupracovať v rámci kapit- alebo mm, kapitoly 7, ako tieto opatrenia sú. A myslím si, že pozmenujúci e, návrh spravodajcu číslo 1, keď to správne čítam, tak tam sa hovorí, že komisia musí vyhodnocovať implementáciu tento, tohto nariadenia. No a vlastne to je presne to, čo vždy chceme od komisie, tu práve to, to implementáciu, aby či to naozaj sa skutočne dostalo do praxe a či sa to správne využíva. Však takto to je. Nemôžeme teda spravodajca, ako, spravodať, ako spravodajca povedať, že či nie sme trochu príliš optimistickejší, keď budeme požadovať eh, každý rok vyhodnotenia, si myslím, že dvoj, každé dva roky urobiť eh, vyhodnotenie, pretože aby sa nerobili zbytočné zbytočné vyhodnotenie a využívanie sa, tým, využívanie sa týmto ľudia zbytočne. Ešte napokon pozmeňujúcem návrhu číslo 2, ktorý je vlastne dodatkom článku 11 bod 3a, tam sa hovorí, že parlament by mal byť neustále pravidelne informovaný komisiou o každom kroku postupu vrátane z konečného rozhodnutia. Nož pokiaľ ja tomu rozumiem konverečné rozhodnutie, e, a, každý krok rozhodnutia, to je uvedené v, od, v odseku 1, 2, či, e, článku 1 a 2. Ja neviem, čo to je, či to má zmysel o každom jednom kroku nás informovať. Ja si myslím, že treba postupovať prakticky, že robiť to, čo je efektívne. Ďakujem pekne. Pani Stifler, áno, ja chcem iba poďakovať pánovi Kačmarekovi a sekretariátu LIBE. Plne zdieľam jeho stanovisko, ako aj pozmenujúce návrhy. Lehota na predloženie pozmenujúcich návrhov je krátka a preto som za túto procedúru, za ústnú otázku s uznesením, tak ako to bolo navrhnuté. Navyše to bude a priori aj pozícia správodajca za Zimbabwe pána Mišela a ja plne s ním súhlasím. So, thank you. And regarding... Takže ďakujem. Čo sa týka e, post- chcela by som urobiť sledovný návrh. Výbor LIBE príjme svoje konečné rozhodnutie o tomto postupe zajtra. No musíme sa pripraviť na dva možné scenáre. V nepravdepodobnom prípade, že by sa výbor LIBE rozhodol, že schváli správu do konca novembra, mohli, môžeme potom dodržať náš harmonogram a hlasovať 20. novembra. 23. novembra. A v tomto prípade bude termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov zajtra o 11. novembra o 18. hodine. E, Pravdepodobnejšie ale prípad bude, že výbor LIBE sa rozhodne pre otázku ústne odpovedanie s uznesením a táto otázka sa bude týkať tak Somálska ako aj Zimbabwe a anglická verzia návrhu stanoviska pre Zimbabwe vám bola poskytnutá. Pán Deva, ktorý je spravodajcom pre stanovisko pre Zimbabwe, informoval sekretariát, že podporí aj z zapojenie výboru LIBE do tejto iniciatívy. Čiže najväčším problémom však čas, pretože LIBE bude pracovať tejto otázke, e, ústnej otázke teda tento štvrtok, to znamená, že 12. novembra to bude pravdepodobne nemožné vlastne pridružiť aj tento výbor k tejto otázke na ústne zodpovedanie. Preto by som navrhla, aby sme formálne e, poslali tieto otázky gečnému výboru do zajtrajšieho večera s tým, že o stanovi stanoviskách sa ešte vo výbore nehlasovalo. Táto, e, tento prenos by sa mal doprevediť aj listom, kde by bolo určité vysvetlenie, že o čo ide, ako to, čo tu, o čom tu hovoríme. A tento list by mal podpísať, mali podpísať koordinátori e, podľa písomného postupu a mali by sme potom vyžiadať o to, aby naše obavy boli vzané do úvahy v otázke na ústne odpovedanie. Súhlasíte s takýmto návrhom, takýmto postupom? Dobre, ďakujem pekne. Takže môžeme prejsť, budeme postupovať podľa toho. Ďaká. Yes, and um, so the, the finding mission to Bangladesh point will be treated in the next meeting. Čiže o Bangladeši alebo o misii do Bangladešu budeme hovoriť eh, na budúce tej schôdzi, pretože pán Deva tu dnes nie je prítomný. Chce niekto ešte niečo Vám ti bodu rôzne? Madame Levine.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 1. decembra som, som zorganizovala, zorganizujem raňajky od 9. rána do 10. so švedskou organizáciou pre ochranu, čiže vlastne bude navrhovať, ako budeme môcť tieto dohody robiť, akú im štruktúru im dáme. Predsednička berieme na vedomie a ďalšie stretnutie rokovania výboru DV bude v Štrasburgu v pondelok 23. novembra od 19. do pol 8. A v stredu 25. novembra od 8. E, do 11. od 20. do 23. a potom v Poruseli 10. decembra od 9. do 12.30. Týmto sme ukončili našu dnešnú schôdzu. Ďakujem veľmi pekne.